would be then impossible to absorb. Uh, takže máme už teraz omeškanie, ktoré sa nám zrejme nepodarí dobehnúť, takže by sme začali. Srdečne vás všetkých vítam a chcem vás na to upozorniť, že dnes nemáme žiadne uh, navrhované zmeny programu, len E, štátny tajomník Rasman Morgano príde e, z Rumunska a nie rumunská ministerka regionálneho rozvoja, pani Udrová, ale inak Takisto vás chcem informovať, že naše, vysielanie sa, naše e, rokovanie sa vysiela web streamingom a teda prejdime hneď bodu 2 a to je potvrdenie zápisnice zo zasadnutia z 21. a 22. marca. Opätovne ako zvyčajne Zápisnice k dispozícii, distribuovaná ako prijat, za prijatú ju budeme akceptovať e, ku koncu zasadnutia, ak počas dnešného zasadnutia nevyslovíte nejaký rozpor. Nech sa páči. Pani Manevsku. Ďakujem.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 Áno, ďakujem pani predsednička. Ja sa chcem ospravedlniť za moje krátke omeškanie, ale skutočne považujem za problematické, že pani ministerka neprišla do parlamentu, pričom vieme, že je v Bruseli, takže ja preto to skutočne nemám pochopenie. My sme legislatívny orgán v Európskej únii, my pripravujeme ďalšiu pod ponúť až subvenčnú periódu. My musíme kontrolovať ako Rumunsko a iné ďalšie členské štáty e, fungujú a samozrejme vieme, že e, práve Rumunsko nám pôsobí starosti, čo sa týka e, tej e, chybovosti a čo sa týka realizácie e, transponovania. A preto považujem za veľmi nepríjemné, že pani ministerka sa nezúčastní nášho stretnutia, keď sa to dnes nedá vyriešiť, čo bude zrejme zrejme nebude dať urobiť, nebude dať zrealizovať, tak je potrebné, aby sme vyslali signál a posolstvo do Rumúnska, že trváme na tom, že trváme na tom, aby pani ministerka prišla do parlamentu a že nie je udržateľné, aby ona eh, dala prioritu komisii pred parlamentom. Pán Ďakujem. Teraz pán Luhan a potom ďalší, teda najprv za EPP a potom pán minister Nistelrooy, alebo on prvý. Zo včerajška z 5. hodiny mám informáciu, respektíve viem o tejto veci je, to je teda perspektíva, ktorú, z, ktorej to, z ktorej to vnímam. To je môj prv, prvý pohľad ako, ako šéfa delegácie. Máme, máme svoju správu, mali by sme e, spraviť potrebné kroky a sfinalizovať, čo sfinalizovať treba. A súčasne e, vo výbornej kombinácii, pokiaľ ide o obse, máme možnosť Mali sme možnosť mať tu pána ministra. Minimálne moja poznámka je tá, že pokročíme v našej práce, zapracujeme správu. A ak by bola po druhé potom možnosť, ale to je otázka pýtania sa a dostania, toto nemôžete jednoducho nariadiť. Nemôžete to e, prikázať, aby každý minister prišiel, keď my mu prikážeme. Toto v skutočnosti je príbeh, ktorú by, e, e, by mala naša šéfka našeho výboru komunikovať naše želanie, ale minimálne dovršme našu správu za prítomnosti zástupcu Rumunska. Mr. Luhan. Pán Luhan.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 Teraz Jan Olbricht. Uh, that... Myslím si, pani predsedajúca, že špecifickosť Európskeho parlamentu je v tom, uh, že hľadáme kompromisy. A myslím si, že dnešný príklad je dôležitým pre naše budúce aktivity. Otázka znie, či náš výbor môže požadovať to, aby členská krajina vyslala práve ministra, alebo môžeme žiadať, prosím, pošlite niekoho z vlády mali by sme to vnímať ako dôležitý precedens pre budúcnosť. Čo doteraz bola tradícia, že sme niekoho žiadali, niekoho z ministerstva a ministerstvo sa rozhodlo, koho pošlu, e, či priamo ministra, alebo niekoho iného. Pani Krel hovorí o tom sklamaní z toho kompromisu, že informácia, že pani ministerka je práve v Bruseli a nemá čas e, prísť sem a posielať niekoho iného, to treba vyjasniť. Myslím si, že naša predsednička by mohla vidieť, že veľmi ľutujeme to, že ak je tomu tak, ak je toto pravda, ale pre budúcnosť je oveľa dôležité. Navrhujem to, aby sme, aby sme rozhodnutie na to, kto bude zastupovať vládu, to rozhodnutie nechali na tej vláde samotnej. Ďakujeme a nejaké ďalšie komentáre, kolegovia. Máme treba určité veci vyjasniť. Samozrejme, že môžeme pozvať kohokoľvek, koho národné orgány budú považovať za primeraného na našu rozpravu, ale takisto pozývame ministrov a toto stretnutie bolo zamerané na pozvanie ministerky osobne. Dostala som v tejto veci list od pani Udrea, že e, z dôvodu nepredvídateľných povinností pozvala, pozvala, požiadala ministerka svojho tajomníka, pána Morgánu, aby sa ju zastúpil. Je to špeciálne stretnutie na ministerskej úrovni, to bolo na Viesne. Takisto sme napojili e, potvrdenie e, vašej, vašej správy práve tou, touto návštevou. Ňu sme to podmienili. Je tu teda návrh, e, aby sme sa E, bavili o tejto veci za prítomnosti tajomníka a odročili e, správu. Druhá vec je, aby sa neod, e, ne, neuskutočnilo vôbec to stretnutie a všetko odročili. Môj návrh je, aby sme dnes mali výmenu názorov k tejto vašej správe za prítomnosti pána Urgánu. A takisto chcem dodať, že ja sa potom spojím s pani e, Udrea, s pani ministerkou, aby sme sa dohodli, či nájdeme v budúcnosti dátum na e, výmenu názorov s ňou. Môžeme o tom, ak chcete hlasovať. Ak tu bude nesúhlas Viktor Bostináru. E, pani predsedajúca, ja mám skôr pokušenie, mal by som pokušenie povedať, že je to v poriadku, ale jedna vec musí byť vyjasnená. Musíte nám povedať, môže nám niekto povedať, či dnes pani ministerka Udra je v Bruseli alebo nie. Ak je v Bruseli dnes totiž, prečo bola teda pozvaná? Prečo sa účastní zasadnutia výboru regí, tak to sa mne e, zdá nepriateľné. Ja som za to, aby sa dovršilo diskusia e, o tejto správe. Závery sú totiž úplne jasné, ale môžeme my ako výbor akceptovať e, pre vo vzťahu k našej vieriehodnosti. E, môžeme to takto akceptovať? Všetko, čo vám môžem povedať, že neviem, neviem, či pani ministerka je dnes v Bruseli. Ak niekto v tomu vie niečo povedať, môže. Nevieme teda. Je tu teda návrh. Možno sa môžeme poprosiť e, e, úradu, poprosiť úrad komisára Hána, ako som už navrhla, môžeme to následne vyjasniť problém, že na programe máme vyčlenený ten čas na tú diskusiu teraz. Musíme urobiť rozhodnutie teraz, či budeme diskutovať s, s krátkým úvodom pána štátneho tajomníka a potom vy odprezentujete správu a potom bude krátka výmena názorov. Môžeme sa na tom dohodnúť a všetko vyjasníme. Teda ide o to prepojenie na tú absenciu. Nebude treba hlasovať. Pred výmenou názorov máme ešte jeden bod e, na programe, k nemu prehovorí e, Laslo Surian, teda to bude najprv bod pod číslo 5, ktorý bude hovoriť o... Ešte pán Luhan? Ešte na vyjasnenie. Včera e, hodinu pred nastúpením do lietadla som hovoril s pani ministerkou. Dnes nie je v Bruseli. Chcel by som sa spýtať pani Krell, odkiaľ má túto informáciu. Verte mi, nie v Bruseli. Hovoril som s ňou hodinu pred nastupom do, lietadla, do lietadla. Vychádzame teda z toho, že pani ministerka nie je v Bruseli a ďakujem vám za túto informáciu. Laslo, veľmi stručne, ak môžete uviezť problematiku mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2012. Môžete nás poinformovať o, o, o podstatných veciach. Máte slovo. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, én viszont Brüsszelben vagyok, úgyhogy való... Ďakujem. Ja vám môžem potvrdiť, že som v Bruseli a môžeme teda diskutovať k tejto téme. Veľmi stručne pred sebou máme text sumarizujúci návrhy e, a to v piatich bodoch a to ja aj navrhujem, aby sa zaslalo rozpočtovému výboru budúce e, návrhy e, sa musia samozrejme zapracovať. Podstatou tohoto všetkého v prípade rozpočtu je to, že by sme chceli e, sa sporiť v oblasti kohéznej politiky a finančných nástrojov potrebných pre koheznú politiku. Chceli by sme tu mať presvedčivé prísľuby pre finančné opatrenia. Nemám ešte čísla v tejto fáze prípravy, ale týchto 5 bodov od, odzrkadľuje tých, tieto obavy, ktoré sa vzťahujú na koheznú politiku. Obavy zodpovedných za implementáciu koheznej politiky. Samozrejme, že si plne uvedomujeme to, že kohezná politika sa má implementovať v rámci 7 rokov, a blíži sa do kulminačného obdobia a platby budú v rokoch 2012 i 2013 veľmi vysoké, takže sme naozaj v špičkovej časti implementácie. Pre nás parlament je veľmi dôležité finalizovať stratégiu 2020. Očividne účel stratégie 2020 e, sa nie veľmi vzdialuje účel od účelov koheznej politiky Chcel by som však zdôrazniť, a to, tento bod e, naznačujem aj v tomto texte, že tie, tieto e, účely nie sú e, tiež identické. Pokiaľ ide o lisabonskú politiku, je vlastne rovnaké, pokiaľ ide o príjem pracovných miest toho či členského štátu. Z nášho pohľadu však je veľmi dôležité, pomôcť zaostalým oblastiam, aby dobehli rozvinutejšie. Takže tieto účely sú e, identické, niekedy sa líšia a nemôžeme umožniť situáciu, v rámci ktorej kohezná politika bude podriadená Lisabonskej stratégie. Súčasne musíme kooperovať s dobrou vôľou e, na Lisabonskej stratégii. To je najdôležitejší bod, ktorý by som chcel zdôrazniť Druhý bod, samozrejme, zdieľame budúcu zodpovednosť vo vzťahu k európskym poplatníkom, pokiaľ ide o úpravu disponibilných finančných opatrení čas na základe pripravených programov a musíme vyzývať radu a jednotlivé členské krajiny, prítomných ministrov na našich diskusiách, aby obohatili, posilnili e, zľahčenie tej, tej, tejto e, implementácie dobrým smerom. Zaostalé oblasti budú určite v stave dobiehať. A pokiaľ ide o moju vlastnú krajinu, chcem zdôrazniť, že platby sa za posledných niekoľko mesiacov v Maďarsku strojnásobili a to je dôkaz skutočnosti, že že e, plnenie zo strany členských krajín e, prináša e, dobré výsledky. Zjednodušenie implementácie, to je naša požiadavka voči komisii. Tešilo by ma, keby bolo viac času. Chcem ešte zdôrazniť zo, zo pár bodov, pokiaľ ide o harmonogram. Ak 14. tohoto týždňa máme lehotu pre podávanie pozmenujúcich návrhov pre tento veľmi krátky text, tak si myslím, že ak sa nemýlim, že počas našeho stretnutia 25. a 26. maja môžeme prijať túto správu. A tu chcem dodať, že budúci týždeň 20. apríla komisia predloží oznámenie vo vzťahu k ich e, postrehom e, k rozpočtu 2012 ako koordinátor výboru pre rozpočet sa zúčastním tohoto stretnutia, kde komisia bude publikovať toto oznámenie a možno, že dodám niekoľko pozmeňujúcich návrhov ako spravodajca k textu, ktorý máme dnes pred sebou. Neviem vám ešte povedať v tomto okamžiku, či tieto pozmeňujúce návrhy pôjdu tým smerom, že navrhnem podsilnenie, e, podporu oznámenia komisie, alebo vás naopak vyzvem, aby ste predložili návrhy <clears throat> úprav. Takéto ústne pozmeňujúce návrhy vždy boli možné a bude to určite možné aj teraz. Opriem sa o pomoc koordinátorov a možné pozmeňujúce návrhy sa budem snažiť zapracovať do textu s cieľom dosiahnuť text, ktorý bude e, mať všeobecnú podporu. Ďakujem pani predsedníčka. Ďakujem,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 l'implémentation de la potrebujeme také záležitosti a súvislosti s najvzdialenejšími regiónmi, tak, tak aby to bolo v regiónoch. Uh, Ďakujem. Už nikto ďalší sa nehlási, takže by som sa rád Lásla spýtal, či chce stručne skomentovať príspevky? Áno. Much, uh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, milí kolegovia. That, uh, what, uh, instance, social... Mám pocit, že to, čo povedali napríklad socialistickí tieňoví spravodajci, je to v zámere textu, môžeme trošku možno pozmeniť znenie, ale ja som chcel vyjadriť presne to, čo som tu povedal. A to platí aj pre ďalších rečníkov. Pokiaľ ide o nové regióny, ktoré sa pripoja, tak tam hovoríme že ak to ešte zatiaľ nie je na programe, tak nemôžeme príliš veľa zdrojov mobilizovať do budúcnosti, ale v každom prípade je to dôležitý bod a môžeme si vypočuť a zachytiť to, čo tu padlo. A ešte záverom, nespomenul som, že pilotné projekty sú samozrejme veľmi dôležité a mali by sme sa poučiť aj z minulosti. V minulom roku sme mali, ak mám správne informácie, 20 návrhov a 6 z nich uspelo a sú zaradené do rozpočtu na tento rok. Ja som požiadal všetkých, ktorí získali tento súhlas v minulom roku, aby sa pozreli, ako sú tieto projekty dôležité pre prípravné akcie. Je to veľmi dôležité. Mali by sme sa hlavne pozrieť na to, že môjim zámerom je, aby to Naďalej bolo na programe rokovania, je to moja priorita a potom uvidíme, či bude priestor aj pre ďalšie pilotné projekty a mali by sa pripraviť už v máji. A pozrieme sa, či do toho chceme, či to chceme začleniť do prvého koša pre pani Balzány, a tu chceme aj predbežnú kontrolu zo strany komisie. Ako viete, je toto jedno z tajomstiev úspechu, takže ak je tento návrh pripravený, tak ho prosím čo najskôr predložte a buďte takí dobrí a informujte ma o vašich plánoch, pretože to ma naozaj veľmi poteší. Takže budem rád, keď dostanem akékoľvek pozmenujúce návrhy. Ja tiež si vypočujem tieňových spravodajcov a ja dúfam, že dosiahneme text, ktorý dosiahne podporu v celom rozpočtovom výbore. Ďakujem, hovorí pani predsednička Láslo. Výmenu názorov som pochopila tak, že môžeme pozvať niekoho z generálneho riaditeľstva pre regióny, aby nám poskytol komplexné informácie o pilotných projektoch, takže sa s Láslom dohodneme na kedy. Dnes musíme rozhodnúť o termíne na pozmenujúce návrhy. Ja by som navrhla 15.4. o 12.00 na obed. Dobre, 15. apríl. To je jediné doplnenie k tomu, čo tu padlo. Ďakujem. A teraz by som rada pozvala pána štátneho tajomníka. Poprosím ho o stručný úvodný príspevok a potom si vypočujeme, čo nám povie Lambert ako vedúci delegácie, ktorá navštívila Rumúnsko. A potom prebehne výmena názorov. Ďakujem pekne. Máte slovo, pán Morgano, ako prvý. Oh, sorry. It's It's okay. It's okay. <laughs> For the beginning, I'm very honored that I'm here in front of... Ďakujem. Na úvod by som rád povedal, aká je pre mňa česť, eh, že som na pôde jedného z najvýznamnejších parlamentných výborov v parlamente. Na úvod by som bol rád, aby bolo všetkým jasné, že zastupujem pani ministerku pre regionálny rozvoj, že som tu len preto, aby som diskutoval o regionálnych operačných plánoch, ktoré predstavujú 90 finančných prostriedkov, ktoré boli vyhradené pre Rumúnsko na obdobie 2007 až 2013. Takže veľmi jasne by som povedal, že keď hovoríme o situácii v Rumunsku, tak nie všeobecne, ale len o tých operatívnych programoch. Ďakujem. Ďakujem. Pokiaľ ide o samotný implementačný program, Regionálny implementačný program predstavuje asi 90 90 z celého mhm. rozpočtu a štruktúrálneho a kohezného fondu a rozvoj operačného programu vidieť na grafe z roku 2007. Toto bol, ten bol zastavený začiatkom roka a je tam celé, celý tok peňazí, celý týchto finančných prostriedkov, takisto platby do e, pravdy z regionálneho fondu, takisto e, spolufinancovanie zo štátnych finančných prostriedkov a takisto navrhované e, financovanie. To je celé 3,2 miliard lei to je okolo 750 miliónov eur. A toto platí pre e, ten interval 2007 až 2013 a vyčerpaných bolo asi 20 doteraz. Regionálne programy a, a tlmočníci sa stiažujú, že pán, minister, že pán štátny tajomník tak rýchlo hovorí čísla a bolo by dobre, keby tlmočníci dostali e, prípadne čísla do kabín. E, to znamená, že okolo 200 tisíc eur už bolo vyplatené zo strany Európskej komisie. Je to okolo 70 celkových prostriedkov. Správa, na, ktorá, mm, ktorá realizovala E, tento regionálny program si stanovila ambiciozne ciele. Tento regionálny fond e, ktorý má mať e, výšku asi 735 miliónov eur. Zahlen, uh, Ospravedlňujeme sa, tlmočníci jednoducho nedokážu v takejto rýchlosti preložiť čísla, keď hovoríte tak rýchlo. Bolo by snad nápomocné, keby ste dodali e, materiál do kabín, aby mali k dispozícii tieto čísla. To by bolo pre pochopenie veľmi nápomocné. Ďakujem. <clears throat> For sure. All, all this data. Všetky tieto údaje sú verejné. Of course. And... Môžete ich teda uh, mať, môžem ich poslať vášmu výboru. All the data. Yes? A môžete mať všetky údaje. A to veľmi čoskoro. Fondul, Fondul European de Dezvoltare Regional Ramburs. Európsky fond pre regionálny rozvoj, ktorý už je zaplatený Európskou komisiou, tak je to 675 miliónov eur, to je 18,2 rozpočtu tohto programu. Pre kontrahované projekty pre operatívny regionálny program celkový, celková suma tohto regionálneho programu na obdobie 2007-2013 100,274 miliónov lei, teda e, rumunskej meny, a 4 miliardy eur. Všetky kontrakty, ktoré sa podpísali až doteraz, 1231 projektov s celkovou hodnotou 14,1 miliónov lei a to je 3,36 miliard eur. Hodnota Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, to, čo sa podpísalo od začiatku tohto programu, 9,1 milióna lei. Ospravedlňuje sa rečník. 9000 lei čo predstavuje e, vysoké percento z fondov z Fondu Európskeho regionálneho rozvoja na obdobie roku 2007 a 2013. A rád by som tu urobil takú krátku prestávku alebo odbočku. Tento rok skončíme s kontrahovaním pre operatívny regionálny program a súčasným tempom môžeme skonštatovať, že v septembri pravdepodobne budeme na konci celého zmluvného obdobia, ktoré je potrebné pre regionálny operatívny program. V súčasnosti máme 4,3 miliardy eur nariadenie, ale sú aj projekty, ktoré presahujú 11 miliard eur. A tieto projekty, teda tu sú projekty, ktoré presahujú viac ako 11 miliard eur, ako som už povedal. Hodnota Európskeho fondu pre regionálny rozvoj pre projekty, ktoré sú od začiatku až do dnes, predstavuje takmer 8 miliárd eur a to je 211,9 z fondu ERFD na obdobie 2007-2013. Ale žiaľ, nám, my sa môžeme dostať len do limitu 150 na schvalovanie, ale keď tých 150 presiahneme, tak už Nemôžeme predkladať e, programy na a nemôžu ani vstupovať do analýzy a vyhodnocovania. V miestnych samozprávach tá, toto kritérium spôsobilo, že miestne samozprávy, lokálne samozprávy si želajú predstavovať ešte viacej projektov. Až koncom roka 2008 sme mali len 4 zmluvy v hodnote 42 miliárd eur. V súčasnosti teda v marci 2011 máme 3 miliardy eur. Sú to tie fondy, ktoré som už spomenul v kontrahovaní a to je dramatický nárast. Ja môžem len veľmi ľahko hovoriť o týchto údajoch, pretože prichádzam z miestnej samozprávy a myslím si, že táto predstavuje ten silný bod rozvoja Rumúnska. Plán pre konsolidáciu absorpčnej schopnosti štrukturálnych a kohezných fondov v decembri 2010 podpredsednička Európskej komisie zaslala list rumunským orgánom a upozornila ich na nízku absorpčnú schopnosť Rumunska. Navrhli sa dve prioritné opatrenia pre Rumunsko. V prvom rade vypracovať plán vynimočných opatrení na zvýšenie absorpčnej schopnosti a menovanie národného koordinátora na vysokej úrovni aby on tento plán špeciálnych opatrení prijal a potom aj realizoval. DG Regi skonštatovalo, že je potrebný plán s jasným konkrétnym vyhodnotením existujúcich problémov aj s konkrétnymi opatreniami, s konkrétnymi lehotami a kompetenciami. DG Regio tiež nastojilo na tom, že je potrebné kontrolovať realizáciu týchto plánov a opatrení. Orgán pre koordináciu štrukturálnych nástrojov začal fungovať v januári 2011, aby sa skonsolidovala absorpčná schopnosť týchto fondov v Rumunsku. Prvá alternatíva tohto plánu sa prediskutovala s DG Regio vo výročnej, na výročnej schôdzi s rumunskými orgánmi 3. februára tohto roku a revidovaná alternatíva, ktorá brala do úvahy aj pripomienky Európskej komisie, bola 3. marca zaslaná komisii a 15. marca boli zaslané aj rumunské pripomienky. Ukončenie tohto plánu e, sa uvažuje o ňom koncom tohto roka. Ako lepšie koordinovať implementáciu tohto plánu, tak e, rumunská vláda vyslala 17. marca nariadenie vlády a skonštatovala, že tento orgán funguje pod priamým vedením predsedu vlády Rumúnska. Tento plán opatrení je cestovným e, plánom na strednodobú a dlhodobú dobu. A tento plán chce Rumunsko realizovať v úzkej spolupráci s Európskou komisiou. Vymenúváva všetky problémy a nedostatky, ktoré vplývajú na nízku absorpčnú schopnosť štrukturálnych a kohezných fondov v Rumunsku. Plán má sedem hlavných akčných osí a na základe súčasnej analýzy sa stanovili prioritné opatrenia na odstránenie najväčších prekážok absorpčnej schopnosti. Riadenie týchto, tohto projektu, finančné aspekty, pokiaľ ide o riadenie operatívnych programov a tak ďalej, verejné zakázky a neskoršie kontrakty. Ďalšie prvky kontrolné aktivity, vplyv postupov a vonkajších systémov na riadenie štrukturálnych fondov a ich dôsledky na hodnotiaci systém kontrahovania. Zabezpečiť aj administratívu, ktorá bude schopná realizovať operatívne programy schopnosti a zodpovednosti tých, ktorí prijímajú tieto programy. Tento plán by mal vytvoriť potrebné podmienky, aby sme dosiahli cieľ tak, ako je stanovený v Národnom referenčnom pláne na roky 2007 a 2013. Chceme minimálne 90-percentnú absorpčnú schopnosť pre Rumunsko na rok 2011, hoci niektoré opatrenia budú platiť len čiastočne. Je povinné dosiahnuť tento ambiciózny cieľ, aby v rokoch 2012 až 2015 sa odstránili tie prekažky, ktoré boli skonštatované. Koncom roka 2012 absorpčná schopnosť európskych fondov bude väčšia 20 až 25 Ďakujem za pozornosť ďakujem veľmi pekne za informácie, pán štátny tajomník ktoré ste nám poskytli dnes do poludnia. My, my sme mali v Rumunsku veľmi pozitívnu návštevu a um, hovorili sme na rôznych regio- uh, vládnych úrovniach, šesť ministrov. Navštívili sme uh, rôznych, rôzne regióny a zástupcov rôznych um, združení. Nepozreli sme sa len na materiálnu infraštruktúru, ale aj na sociálne problém, problematiky uh, Rómov, hospodárenie, narábanie s odpadom, celú Dunajskú oblasť, takže hodnotíme tú návštevu veľmi pozitívne. My sme tu mali skutočne veľa priestoru na to, aby sme sa venovali aj tým témam, o ktorých hovoríme teraz, a to vlastne tá obava o, e, e, e, o tú nízku schopnosť o tú nízku schopnosť absorbovať financie, takisto možnosti spolufinancovania, alebo hovorili sme tiež o problémoch s určitými demokratickými podmienkami. Takže v celku považujem ten, túto návštevu za veľmi, veľmi pozitívnu, pretože uh, sme dostali možnosť nahliadnúť, tak povediac, aj za mm, záclonu. A myslím si, že to z, lepší naš, naše východiska. A táto vylepšené um, e, východzie situácie toto patrí aj k tým um, prioritným plánom, teda k akčným plánom, o ktorom sa práve hovorilo. Teraz, ďal, teraz teda hodnotiť ďalší vývoj vychádzajúci z nových informácií. Myslím si, že to je asi predčasné, ale môžem konštantovať, že spolu s Európskou komisiou sa pracuje cieľene a Ehm, máme informácie z rôznych úrovní. Dovolte mi záverom môjho ehm, príspevku k ďalšiemu rokovaniu o tejto téme. My sme mali viacero otázok ešte, napríklad účasť, účasť regionálnych združení. Toto by sa malo posilniť. Hovorilo sa to je veľmi rozdrobené, že nie je žiadna žiadna koherentná regionálna organizačná štruktúra, napríklad v porovnaní s Polskom. Takže tu ešte máte istú prácu pred sebou, pre všetkým, pre všetkým čo sa týka spolupôsobenia a spolurozhodovania tých nižších úrovní štátnej správy. Takže tu by ste mali sa snažiť spolupôsobiť um, spolu s týmito regionálnymi správami. A takisto, čo sa týka situácie rómskeho obyvateľstva, práve minulý týždeň um, predložila Európska komisia nový rámcový program pre rómskú otázku. No a teraz, keď si zoberieme tie prostriedky pre výstavbu bytov, ktoré sa poskytujú z regionálneho fondu, tak e, samozrejme je tu, alebo vystáva otázka, či sa tieto prostriedky využívajú skutočne um, na práve e, na tieto účely. Pretože napríklad je treba e, urobiť niečo v oblasti TIMIS. Tuto máte veľmi dobré e, dobré um, vzory, ako sa napríklad práve program výstavby bytov prepája pre takéto labilné skupiny obyvateľstva s programom pre ďalšie vzdelávanie a osvetu. Takže Myslím si, že budeme ešte ďalej pracovať na tejto téme, budeme diskutovať o akčných programoch. Vy ste hovorili o istom prepojení a spolupráci medzi komisiou a Rumunskom na akčnom programe. Mohli by sme o tom diskutovať možno ešte osobitne spoločne so zástupcami Európskej komisie a vysokými zástupcami z Rumúnska, tak aby sme tento program Eh, prebrali. Niekedy eh, sa na nás pozerajú mnohí, tak prekvapenie, eh, čo sa týka toho časového rámca 2013-2014 v súvislosti s kohezným fondom. Nož ale keď si pozrieme tú schopnosť absorpcie v Rumunska a, a tie um, verejné obstarávania, ktoré, o ktorých sa často hovorí napríklad, tak toto by bol krok k vytvoreniu dôvery a nielen e, e, nie sú, potrebné, nie sú potrebné len opatrenia, ktoré by vzbudzovali dôveru e, tak zo strany Rumunska, ale aj v súvislosti s touto politikou súdržnosti. Čiže mohli by sme možno dohodnúť aj nový termín na rozhovor s komisiou, to môžeme urobiť aj po prestávke, ktorú máme teraz počas sviatkov ale mohli by sme diskutovať o akčnom programe, ako sa realizujú tie prioritné akcie, tak aby sme to možno ešte pre, prešli všetko. Um, teraz nám boli predložené určité čísla, ja neviem, či sme sa z toho mali tešiť asi, áno, ale ehm, my v každom prípade sme ochotní o tomto ďalej diskutovať a dospieť k ďalším um, ďalším úspechom Konstanca. Áno, ďakujem pani predsedničke. Ja som sa žiaľ nemohla zúčastniť na tej delegácii do Rumunska, ale ja som bola v minulých rokoch častejšie v Rumunsku a musím povedať, že samozrejme sú tu vynikajúce príklady na využívanie európskych fondov v Rumunsku. O tom nikto nepochybuje, ale tá veľká diskrepancia, ten veľký rozdiel spočíva práve v tom, že je tu niekoľko dobrých projektov, a nápadov a tou, tou obrovskou potrebou investovania práve do infraštruktúra, e, do, do všetkých možných infraštruktúr. Dopravná infraštruktúra, ako je tejto komunikácia, zdravie, vzdelávanie, do všetkého. A ja skutočne mám veľkú starosť, aby sme dospeli k tomuto cieľu tak, aby že tie peniaze, ktoré sú k dispozícii, a e, naši daňoví poplatníci očakávajú, že sa to zmysluplne investuje, aby sa to aj preinvestovalo, aby sa to nevracalo potom do uh, fondov. Tu vidím dva problémy, že prečo e, je to tak, môže to byť, že v štátnej správe síce sú ľudia, ktorí sú vzdelávaní, ale potom aj relatívne rýchlo odídu do lepšie zaplatených jobov a tej štátnej správe v podstate potom odchádza tá vedomosť o zaobchádzaní s európskymi peniazmi, alebo na čom e, e, z čoho, to, z čoho to rezultuje. Ja musím dať Lambertovi pravdu, že keď chceme mať od ro- do roku 2014 nový nový e, plán pre e, koheznú politiku, tak e, musím nám Rumunsku takisto preukázať, že nie len, že tieto peniaze Európsky parlament rezervuje na určité priority, ale tie peniaze, tieto finančné prostriedky musia byť jednoducho aj využité. A my v budúcnosti takisto budeme odkázaní na to, aby sa tie peniaze preinvestovali v regiónoch. A musíme sa postarať o to, aby e, aj Rumunsko urobilo väčší pokrok práve v týchto otázkach. A musíme ešte viac monitorovať tie problémy, ktoré s tým súvisia. Ďakujem. Pán Boštináru? Ďakujem, pani predsedajúca. E, Budem hovoriť po Rumunsky. Áno, ja som minulý týždeň čítal oznámenie Národnej banky Rumúnska, kde sa hovorí, kde guvernér povedal, že e, Rumúnsko nie je v situácii e, čerpať európske podporné fondy a toto je alarmujúci stav. E, ja musím vám povedať, že pani ministerka práve pristala v záventem a to je veľmi zlé, že uh, tak ako povedal aj spravodajca našej delegácie, my sme boli teda v Rumunsku prijatí veľmi e, primerane, bola to veľmi dobrá spolupráca a napriek tomu e, sa chcem pána štátneho tajomníka opýtať dve veci. Ako to vyzerá s, region, s regionálnymi fondami, s ich čerpaním um, v Rumunska, tak aby sme mohli urobiť závery našej správy, to je jedna vec. A druhá vec, čo robí vláda a regionálne orgány, aby e, zlepšili absorpčnú schopnosť Rumunska. Toto je tiež e, téma, ktorá nás, ktorou sa zaoberáme v našej správe. Takisto Sarvašová správa. Tu máme takisto nadáciu eh, pre otvorenú spoločnosť. Všetky štúdie, ktoré boli eh, urobené, všetko poukazuje na to, že máte veľmi tú kapacitu v štátnej správe. Pán štátny tajomník, máte ešte vôbec voľ, nejaké voľné miesta v štátnej verejnej správe, pretože zrejme počet tých ľudí, ktorým sa mali zaoberať e, s investovaním európskych podporných finančných prostriedkov. Tieto miesta boli zredukované. Minulý, e, minulé leto to e, rumunská vláda hovorila o nejakých finančných bonusoch, čo sa s nimi udialo. Ďalej, pred troma týždňami sa hovorilo o 4,2 miliard eur, ktoré by mali byť k dispozícii do roku 2014 na e, podporu infraštruktúrnych projektov. No, a teraz by som e, rád počul, nemohli by sa tieto finančné prostriedky použiť skôr na zlepšenie spolufinancujúcich, e, teda kofinancujúcich možno, možností pardon, kofinancovania, pretože tá kríza v rumúnskom rozpočte môže viesť k tomu, že kofinancovanie z rumúnskej strany vyzerá veľmi zle. Nie, boli by tieto prostriedky možno využiť na zlepšenie e, spolufinancovania zo strany Rumúnska? Pani Romanesku, ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela poďakovať pánovi Murdanovi. On e, nám uviedol množstvo čísiel. Uh, veľa percentuálnych sadzieb, o ktorých hovoril. Ale eh, by som sa chcela vrátiť k, tomu, k tej základnej výpovedi, ktorú povedal náš pán kolega Van Nisleroy. My sme hovorili tiež aj o tom následujúcom období programovania 2011 až 2014 až 2020. A Musíme vychádzať z toho, že tá schopnosť absorpcie a e, miera využívania čerpania prostriedkov bude rozhodujúca a či sa to Rumunsko páči alebo nie, e, vyzerá to tak, že ten hlavný argument pre euroskeptikov a pre tých, ktorí sú proti tomu, aby išli e, finančné prostriedky do e, kohezného fondu, tak Rumunsko je absolútne vzorový príklad pre to, aby e, sa zrušil tento kohezný fond, pretože e, tu, tieto argumenty hovoria o tom, že celá tá politika stroskotáva. A to nie len Rumunsko bude mať problémy, ale my všetci potom dos- budeme mať problémy v realizácii politiky súdržnosti. Ja viem, že tá spolupráca s komisiou je dobrá. My vieme, že existuje aj taký akčný plán e, odsúladený s komisiou, ale bolo by veľmi dobré, keby sme mohli vedieť, či bol tento akčný plán bol už ukončený, či bol vypracovaný a čo e, obsahuje. Môžeme e, skutočne zriadiť nejakú odbornú komisiu, ktorá by diskutovala nie o všeobecných záležitostiach, ale o odborných veciach. To znamená, že chceme vedieť obsahovo, čo e, ten akčný plán obsahuje a kedy má byť realizovaný, pretože pokiaľ nebude realizovaný e, do konca roku 2012, to bude všetko už neskoro. E, dobre, takže otázka, kedy sa má tento akčný plán realizovať a či obsahuje tiež opatrenia v súvislosti s, s vrácaním DPH, pretože toto je takisto obrovský problém E, s ktorým bojujú e, komúny a obce. Je tu, nejaké pauša, je tu nejaký paušálny výpočet? E, pokiaľ áno, tak to by bolo tiež dobre vedieť ako, ako súvis to má s verejným obstarávaním a napríklad oslobodenie malých a stredných podnikov z pravidiel pre verejné obstarávanie, tak ako to je i v iných štátoch. Ja by som isto rada vedela, že ako, vize, ako by sme mohli zjednodušiť uh, guidelines pre uh, užívateľov pretože pokiaľ by sme to všetko preložili na národný úroveň, um, tam sú potom ľudia, ktorí nevedia pracovať s kohezným fondom, so štruktúrálnymi prostriedkami, nevedia, ako sa vypracuje dobrý program, dobrý pilotný program. Eh, chcem vedieť, či Rumunsko potrebuje pomoc a či eh, by akceptovalo napríklad takúto pomoc zo strany komisie v rámci technickej pomoci. A možno by sa by mohla komisia vyslať nejakých vzdelaných ľudia do manažmentu v Rumunsku tak, aby títo odborníci eh, z Európskej komisie sa postarali o to, aby sa poskytla technická pomoc, aby tam boli poradcovia pre celú realizáciu týchto projektov. Takže to sú niektoré také detailné otázky, ktoré by som, na ktoré by som chcela dostať odpoveď. A okrem toho by som bola rada, keby ste vy a vaša ministerka a vláda, ktorú zastupujete, aby ste pochopili, že tu nie ide o to, alebo nie len o to a, aké sú problémy e, Rumúnska, ale že e, vlastne e, ide o budúcnosť tej koheznej politiky. A ako také pán Boštinura hovoril, hovoril o financovaní odhľadnúť od tých 4,2 miliardy eur, ktoré sú eh, k dispozícii pre spolufinancovanie týchto projektov. Bolo by dobre, keby zvyšné prostriedky eh, išli do spolufinancovania, pretože je to potrebné a tie projekty, ktoré boli predstavené, sú veľmi užitočné. Ja by som rada od vás vedela, aké priority eh, ste ustanovili v rámci týchto projektov, pretože vy ste na vidieku množstvo šport E, množstvo cviční a športových hal a sú to niekedy miesta, kde vôbec nie sú školy, takže e, stanov, e, staviate si skutočne takú závažnú otázku, čo sa týka priorít, alebo sa to robí len tak veľmi, veľmi svojvoľne. Ďakujeme. Ďalšia rečnička. Ďakujem a ďakujem pánu štátnemu tajomníkovi Bohužiaľ som sa nemohla zúčastniť e, výletu, ale čítala som správu, pozerala som sa e, na výsledky, hovorila som o výsledkoch s kolegami. Bohužiaľ preklady e, dnes tlmočenie ne, nestihalo rýchlosť, ale, takže sa mi ušli niektoré čísla. Možno mi môžete vyjasniť ale iné veci. Spomínali ste, že máte národného vysokého predstaviteľa, to je dobrý krok podľa mňa nič nie je dobré, keď e, veci sa dobre e, neriešia, e, tak dúfam, že tá osoba, ktorá bola vymenovaná, je na správnom mieste a drží sa svoje veci, ako sa hovorí. Ďalšia vec, z 11 miliard eur, ktoré sa už použili, 4,6 miliard je management, spravovanie to je menej ako 40 celkovej sumy. Ak mám nesprávne čísla, prepáčte. Mne sa zdá, že tie manaž, e, náklady na management sú príliš, príliš vysoké. Pozrieme sa na miestnu e, samozprávu, kde pracujeme s grantami a ja viem veľmi dobre, že tie správne náklady pri každom dobrom projekte sa môžu nafúknúť, ale mne sa to zdá príliš veľa a nezastihla som, či ste povedali, že toto je na regionálnej alebo národnej úrovni tieto, tieto mana- manažmentové náklady. Bolo by mi milšie, keby boli bližšie tam, kde sa dejú projekty naozaj na národnej úrovni. No, vyjasníme to. Takisto ste povedali, že máte každoročné stretnutia s komisiou, kde vysvetľujete pokrok. Mne sa to javí ako nie veľmi často tá frekvencia. Možno by ste mali mať viac stretnutí na vysokej úrovni s komisiou, e, teda vaša vláda, aby sa veci sledovali, pretože tá správa tiež ukazuje medzi iným to, že tí ľudia, ktorí sa zaoberajú projektami, potrebujú viac pomoci a e, zručnosti e, na projektoch, robiť projekty sú osobitnými zručnosťami a Niektoré týchto projektov um, uspievajú a treba teda posúvať tieto schopnosti. Tie stretnutia s komisiou, s ľuďmi, ktorí majú skúsenosti, dávajú zmysel a záverečný bod. A zdá sa, že je tu množstvo európskych prostriedkov, ktoré sú zablokované v rumunských bankách. A chcem sa spýtať, čo sa deje s úvermi, na tieto vklady? Vracajú sa k projektom alebo niekde miznú? Možno by ste mi mohli povedať, či tam eh, tie prostriedky, ak tam tie prostriedky ležia, tak povediať neminuté, eh, čo sa deje s úrokmi. Kolegovia, uzavrela som už zoznam rečníkov, hoci eh, ešte máme štyroch. Teraz pán Stavrakakis. Ďakujem pani predsedajúca a ďakujem pán štátny tajomník za vaše informácie. Veľmi stručne iba jeden z dôvodov e, zlej absorpčnej schopnosti Rumunska je e, nesprávne číslo ľudí, ktorí pracujú na európskych projektoch. To sa ukázalo aj pri návšteve regii minulý november. Je tiež celkom pochopiteľné, že vysoko vzdelaní ľudia sú priťahovaní vyššími platmi, ktoré, ktoré prislubuje súkromný e, sektor. Ale robí vláda niečo preto, aby zvrátila tento trend, e, aby získala týchto dôležitých e, odborníkov? Ďakujem. Ďakujem Joachim Celler. Frau Vorsitzende, Herr Staatssekretär. Ďakujem pani predsednička, pán štátny tajomník, vážne kolegyne a kolegovia. Najskôr chcem povedať, že ja som bol účastník, ja som bol e, účastníkom tejto delegácie do Rumunska a chcel by som sa ešte raz poďakovať našim uh, rumunským kolegyňam a kolegom z výboru za ten program, ktorý ste nám pripravili. To bol skutočne hlboký náhľad do realizácie koheznej politiky v Rumunsku. Na množstve príkladov sme videli, ako sa využívajú európske prostriedky. Samozrejme to, čo kolegovia hovorili a Lambert von Nistelrooy, toto všetko nechcem opakovať. Môj dojem bol v každom prípade taký, Nož, ja som očakávala, že práve tie regionálne orgány, tak ako to niekedy je e, to eh, v Nemecku, že títo budú nadávať na Brusel, ale nebolo tomu tak. Eh, všetky eh, tie problémy, ktoré sa robili, ktoré, na ktoré sme boli upozornení, tieto všetky spočívali z rumunskej strany. A čo sa týka re, komunálnych vlád a regionálnych správ, my si myslíme, že ešte sa nevyčerpali všetky tie možnosti, ktoré sú um, k dispozícii na čerpanie kohezných prostriedkov. Takže vidíme, že mnohé sú ešte v takej realizačnej fáze a pokiaľ majú zodpovednosť, tak môžu týmto spôsobom aj pracovať. Takže toto je ten bod, ktorý, jeden z bodov, ktorý som tam videl. A ďalšie, že e, je síce dobré pre nemecké uh, nemecké hospodárstvo, že do mnohých z týchto projektov boli involvované nemecké firmy, ktoré realizovali tieto projekty, ale keď som to teraz počul, my sme, ja som od nich počul, že my sme to raz skúsili a nerobíme to nikdy viac, pretože e, sme mali dočinenia s týchto, so štyrmi aktérmi, ktorí chceli všetci do toho hovoriť, ale nikto nemohol urobiť jasné rozhodnutie. To znamená, že vnútorná organizačná štruktúra verejnej správy v Rumunsku je dosť netransparentná. Uh, a e, ja môžem ešte raz len počiarknúť, my diskutujeme momentálne o strednodobom finančnom výhľadovom pláne a tá kohezná politika ešte stále nie je zachránená, musím povedať, e, ale je to jedno z najdôležitejších, eh, jedna, jedna z najdôležitejších politik v Európskej únie a keď eh, povieme my, tak to sú vlastne eh, NATO platiči my, naše krajiny, ale aj ďalšie krajiny, ktoré chcú pristúpiť do Európskej únie. My jednoducho sme ochotní poskytnúť finančné prostriedky, ale musia byť efektívne využité a pokiaľ sa nám to podarí urobiť spoločne, tak môžeme viesť koheznú politiku aj do budúcnosti inak, si musíme povedať, že kohezná politika neprináša to, čo sme si od nej sľubovali a euroskeptici skeptici potom zvíťazia. A preto ešte raz apelujem na Rumunsko, aby ste aj s pohľadom na iné krajiny, na dobrú prax týchto krajín, ktoré to takisto, ktorým sa to takisto podarilo efektívne a efektívne využívať tieto prostriedky, aby ste ich využívali, kým e, v tomto, v tomto časovom období ešte a aby ste dostali skutočne to, čo vám prináleží. Matula. Ďakujeme, Jozef Matula. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea și eu să... Ďakujem pekne, pani predsednička. Rád by som poďakoval kolegom za to, ako zorganizovali e, vy návštevu nášho parlamentného výboru v Rumunsku a tiež za príkladnú spoluprácu s kolegami ostatných e, politických skupín? Keď sme spolu s rumunskými kolegami navrhli organizáciu tejto návštevy, tejto delegácie, cieľom bolo, aby sme teda vďaka tejto návšteve mohli eh, skonštatovať institú, aká je, aké sú skúsenosti a využiť technické skúsenosti kolegov z parlamentu, aby sme zvýšili našu absorčnú schopnosť v Rumunsku. Je jasné, že Rumunsko to potrebuje, rovnako <clears throat> ako to potrebujú aj ostatné členské štáty, ktoré pristúpili do EÚ prednedávnom. Prečo to teraz hovorím? Musíme jasne vidieť, aká je súčasná situácia. Musíme jasne skonštatovať, že potrebujeme vyššiu absorpčnú schopnosť a ja by som rád e, použil ako podklad jeden z dokladov, o ktorom teraz diskutujeme. Ide o pracovný dokument kolegu Tojrera o absorpcii štrukturálnych a kohezných fondov. Pokiaľ ide o platby pre obdobie rokov 2007 až 2013, situácia hlavne v krajinách, ktoré pristúpili prednedávnom, je nasledujúca. V kohéznych fondoch Bulharsko 11 Rumunsko 14 Grécko 16 Portugalsko 17 Česko 19 Polsko 20 Rumunsko je približne v európskom priemere, ktorý je asi 21 ale tiež by som dodal, že musí tento malý rozdiel toho zaostávania dohnať. Preto by som bol rád, aby sme využili príklady dobrých skúseností z ostatných európskych štátov a tiež by bolo dobré, keby skúsenosti, ktoré máme v niektorých rumunských regiónoch, aby sa znásobili a použili v ostatných regiónoch Rumunska. Pán kolega Bostinaro uvítal skúsenosti zo západných regiónov a to si my všetci želáme využiť tieto skúsenosti, ale čo sa tu stalo prostredníctvom opatrení vlády a hlavne vďaka opatreniam Ministerstva regionálneho rozvoja? Za posledných 8 mesiacov sme dosiahli absorpciu fondov, ktorá je porovnateľná e, s predchádzajúcimi 3,5 rokmi, ale to nie je postačujúce. Potrebujeme ešte viacej túto absorpčnú schopnosť zvýšiť, pretože to potrebuje aj Rumúnsko. A ešte posledný komentár. Rád by som odpovedal na problém, ktorý sa tu predložil. Rumúnsko potrebuje európske fondy, ale zároveň potrebuje programy, ktoré budú financované aj z národného rozpočtu. A to je dôvod, prečo okrem spolufinancovania európskych projektov určuje a destinuje fondy aj na iné programy. A len stačí povedať, že na jednom verejnom vypočutí, ktoré sa tu konalo pri príležitosti 20 rokov znovu zjednotenia Nemecka, Jacques Delors povedal, že za posledných 20 rokov západné Nemecko vyslalo alebo zaslalo do východného Nemecka 14 miliard eur prostredníctvom rôznych programov a projektov. A to všetko nestačilo, pretože sa nedosiahli všetky stanovené ciele a očakávania. Rovnakým spôsobom Rumunsko potrebuje európske fondy, ale potrebuje aj vlastné zdroje, potrebuje investície zo zahraničia. Ale rád by som tu zopakoval, že to, čo najviac Rumunsko potrebuje, to sú technické skúsenosti kolegov, ktorých tu máme v parlamente a ktorí zastupujú európske krajiny práve s týmito dobrými skúsenostiami. Ďakujem. Ďakujem, pán Luhan. Ďakujem. Rád by som poďakoval štátnemu tajomníkovi za jeho veľmi kompetentnú prezentáciu. Štatistické údaje, ktoré sú dobré, vylepšili imič a obraz, ktorý sme mali eh, s ohľadom na opatrenia rumunskej vlády. Potrebovali by sme aj prezentáciu implementácie kohéznej politiky v Rumunsku, pretože tá predstavuje významnú časť diskusie o rozpočte pre budúce finančné obdobie 2014-2020. Pre regionálny rozvoj je ďalší prvok, ktorý štátny tajomník nespomenul a podľa mňa je rozhodujúci. Ministerstvo regionálneho rozvoja v súčasnosti má 2,6 projektov viacej než sú financie na to potrebné. To znamená, ministerstvo urobilo svoju prácu a tam nie je ten problém. Mohli by sme tiež hovoriť o špecifických problémoch implementácie koheznej politiky v Rumunsku, ale problém nie je eh, v politike regionálneho rozvoja Mohli by sme skonštatovať, že v Rumunsku sú skôr inde problémy, ale pokiaľ ide o absorpčnú schopnosť vzhľadom na financie, ktoré boli určené na prvé 4 roky v Rumunsku, tak absorpčná schopnosť je viacej ako 18 a európsky priemer je 21 takže by sme nemohli povedať, že Rumunsko je negatívnym príkladom. Vôbec nie, sme veľmi blízko k tomu európskemu priemeru, pokiaľ ide o absorpčnú schopnosť. A to je dôvod, prečo si myslím, že hlavné prvky, ktoré by sme mali zanalizovať na zlepšenie koheznej politiky, sú iné. Ide tu skôr možno o, o viacstupňové riadenie. To je prvok, ktorý v poslednej dome podporujú aj európske inštitúcie. Zlepšenie zamestnanosti. Ale aj ostatné krajiny prešli rovnakým procesom ako Rumunsko, teda procesom učenia sa na úvod. A mali by sme pripomenúť, že v roku 2007, potom čo Rumunsko vstúpilo do EÚ, došlo k oneskoreniu, bohužiaľ, treba to povedať, viacej ako rak e, trvalo rumunskej vláde, aby e, vypracovali mm, dokument žiadateľa, plán žiadateľa alebo tento manuál, prečo sa neurobil, prečo sa to urobilo s oneskorením, no neviem, ale teraz je veľmi jednoduché atakovať súčasnú vládu, keď tie predchádzajúce si nesplnili svoje úlohy. Takže keď hovoríme o Rumunsku, treba hovoriť predovšetkým o implementácii projektov, ktoré sú financované EÚ. A ja si myslím, že súčasná tendencia je narastajúca, tak ako povedal pán Matula za posledný rok. E ten, tá absorpčná schopnosť eh, bola porovnateľná a znamenala ten súhrn predchádzajúcich troch rokov, takže je to narastajúca schopnosť a mohli by sme sa dostať až do tej úrovne 90 A teraz poprosím pána štátneho tajomníka, aby komentoval, odpovedal. Objavilo sa množstvo obáv eh, vyplývajúcich eh, z toho, z e, povedomia, že Rumunsko musí modernizovať spoločnosť. Spolo, e, e, my z EÚ chceme vidieť, aby prostriedky sa použili čo najlepším spôsobom. Odporúčania kolegov boli veľmi podrobné, takisto ich otázky, takisto aj všeobecné obavy vyplývajúce zo skutočnosti využitia administratívnych kapacít na regionálnej či lokálnej úrovni Poprosím vás, aby ste odpovedali na naše komentáre, e, naplnili nás, nás vierou, že e, Rumunsko robí všetko preto, aby zlepšilo kapacity a, a, na, a na, na, na čo najlepšie využitie európskych prostriedkov. scuzați Cea mai pregnantă întrebare a fost de ce... Ďakujem. Už myslím si, že najdôležitejšia otázka sa pýtala na nízku mieru absorpcie. Ak sa pozrieme na grafy, ktoré vytvárame od roku 2007, tak to tak vyzerá. Ale je tu množstvo problémov, je tu skepsa, je tu eh, skepsa týkajúca sa našich schopností absorpcie. A v tejto súvislosti by som sa snad vrátil eh, k úvodnej otázke. Myslím si, že najlepší problém príjemcov eh, projektov je skutočnosť, že tí, eh, ktorí robia tieto administratívne programy, sú zle zaplatení a preto smerujú do iných činností, kde môžu zarobiť viac prostriedkov. <clears throat> A tým sa dostávam k otázke kolegu Boštináru. Každý, eh, každá štruktúra správy môže vyplácať eh, bónusy až do výšky 75 eh, Takže v rozpočte sú výsled, eh, prostriedky na to, aby sa vypracali <clears throat> výkonnostné prémie na, do výšky 75 pre všetkých tých, ktorí v národnej či eh, lokálnej sfére pracujú pre európske projekty. Ale pozor, pozor, ak môžem dodať súkromný názor, neviem, či komúny naozaj dokážu vyčerpať tieto prostriedky, pretože budú mať potom menej prostriedkov na, tých, na tie samotné projekty, pretože je to z prostriedkov na projekty. Je tu však ešte ďalší aspekt, je tu nariadenie 69. A tu ide o komunálnu správu, spolufinancovanie projektov. A tam je napísané, že možno použiť viac prostriedkov, ako je, je v rozpočte. Viete, že sú tu hraničné hodnoty. Takže komúny majú možnosť použiť prostriedky, s ktorými potom môžu riešiť e, e, správne problémy. A takisto sa hovorilo o e, katalógu opatrení. Je tu, mám ho tu, nebol však úplne dojednaný, definitívne bude dojednaný neskôr sú však body, ktoré už boli implementované. Je to pracovný dokument. Rád ho dám k dispozícii, je verejný, môžete si do ňoho nahliadnúť. Posuniem ho vám ďalej. A ešte e, zaujímavá otázka. Od roku 2009 sa tu hovorí o tom, že dva, e, sa použili prostriedky na pomoc lokálnej samozpráve. No čo sa tým zamýšľa? Viete, že, že sa zálohovo vyplatili platby 15 e, bolo vopred financovaných na to, aby komúny mali možnosť uhradiť napríklad E, pro prostriedky za stavbu ciest, kým sa bude môcť použiť e, e, uhradenie DPH, pretože vlastne sa prostriedky zálohovo predplácajú. Už v roku 2009 sme tak robili. 15% a takisto 15% pre poradenskú činnosť. Pokiaľ ide o banky, dobânzi folosite, care sunt... Úroky tá otázka tu bola na úroky a na banky, takže úroky z týchto prostriedkov tie sa používajú na financovanie projektov. Celé tie úroky sa na to využívajú. A toto sa veľmi jasno vedie, aké úroky vznikli, aké projekty sa tým financujú, takto sa to poskytuje aj teda komisie. To je absolútne transparentné. mm, verejné obstarávanie. No už tam máme problémy, to je jasné. Mm, tu je množstvo otázok a tie otázky budú pretrvávať aj naďalej, ale musíme vychádzať z tej premisy, že verejné obstarávanie nemôžeme organizovať na ministerstve, ale my poskytujeme financovanie projektov a tieto verejné, to verejné obstarávanie musí sa konať na komunálnej úrovni. No a my zo strany ministerstva takisto nemôžeme kontrolovať, pokiaľ sú tam nejaké podozrivé momenty. A keď e, prebehlo niečo nesprávne e, v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, samozrejme existuje národný orgán, ktorý je zodpovedný za takéto e, podozrivé momenty. My ako ministérium sme za to nezodpovední, my to posielame takýmto dvom grémiám, ktorí môžu preveriť a preskúmať, či boli tieto podozrenia odôvodnené. Nož, spolupráca s Európskou komisiou, pomoc, ktorú dostávame zo strany Európskej komisii. Komisie, pardon, to bola ďalšia otázka, áno. Tu je istá spolupráca práve s ohľadom na technickú pomoc a my sme takisto už realizovali niekoľko takýchto projektov. Dali sme ich preveriť. Nož, ale nie vždy vieme, či sa tie finančné prostriedky správne využili. Samozrejme, čo sa týka e, tých podozrení, ako náhle takéto vznikli. My sme e, zaslali tieto projekty všetky na preskúmanie, na príslušné grémia. My tu tie, takisto veľmi úzko spolupracujeme e, s komisiou. Čo sa týka toho operačného programu, aj guidelines pre uh, pre užívateľov. Toto sa už zmenilo viackrát, ale substančné obsahové zmeny nemôžeme robiť, pretože sa nachádzame už v tom procese realizácie. Ale keď som ja nastúpil do mojej funkcie, tak bolo jasné, že my nemôžeme v prebiehajúcej hre meniť pravidlá tento operačný program prebieha. Teraz nemôžeme meniť pravidla hry. Samozrejme, môžeme urobiť určité kompromisy, pretože toto eh, patrí k takej tej normálnej politickej eh, každodennej práci. A to sme aj urobili. Samozrejme, dôležití pre nás sú tí žiadatelia, tí, ktorí žiadajú o finančné prostriedky. Uh, 4,5 miliard eur. To, o tom sa hovorilo. Nie, nie, to bola nesprávna informácia. To nie je správne číslo. Neviem, o čom ste hovorili. Môžem vám položiť priamo otázku. Neviem presne, o čo tu ide. Pán štátny tajomník, to ide o tie sumy, ktoré boli eh, k dispozícii pre eh, rôzne regionálne projekty, toto je ten regionálne projekty. Áno, toto bolo predsa 4,5 miliardy eur. To je celé spolufinancovanie, ktoré je určite oveľa nižšie, ako je tých 4,5 miliardy eur. To je vlastne ten národný investičný plán, o ktorom ste hovorili. Aha, prepáčte, ja som nepochopila celkom presne, o čo vtedy išlo, keď ste o tom hovorili. Dobre, s týmto nemám nič dočinenia, ale ak dovolíte, môžem vám to vysvetliť. Toto sú virtuálne prostriedky, pretože existuje tzv. národný investičný plán, ktorý vychádza eh, z toho, že sa zostaví zoznam s prioritnými projektami to je cestná infraštruktúra, okresné cesty, komunálne cesty, kanalizácia, vodné hospodárstvo a tak ďalej. Toto nebude financované zo štátneho rozpočtu, ale cez bankové kredity. A z čoho vlastne to všetko vychádza? My sme zistili, že sú projekty v rozsahu asi 3 miliardy eur, 2 miliardy eur. Nejde cez regionálne projekty, cez regionálne financie, keď sa kládla otázka, že z čoho tie projekty budú financované, tak uh, vlastne všetky e, tie komunálne e, správy a komunálne orgány, ktoré požiadajú o takéto financovanie, tak sa musí urobiť najskôr štúdia realizovateľnosti. A ono je to škoda, keď e, sa toto všetko nemôže urobiť, pokiaľ nie sú k dispozícii peniaze. Ale čo je ešte horšie, že to bude mať isté dopady a preto existuje memorandum z roku 2009, kde sa hovorí o tom, a to môžete tiež prečítať, aké sú podmienky, to znamená, že ktoré cesty sa majú postaviť prioritne. Nuž a potom ďalšie oblasti, poľnohospodárstvo napríklad, hm, obce. A prepačte, keď pôjdem do detailu, teda komúny, e, ktoré chcú robiť nejaké investície, ale nie sú e, napríklad možno e, ešte úplne v stave tieto urobiť. Dobre, ale napríklad to poľnohospodárstvo. Um, tu, tu takisto chceme investovať. Takže toto je tá logika, ktorou sami uberáme. Teraz, čo sa týka postupov, Áno, e, niektorí komúny a ich starostovia vedia, v čom sú ich nedostatky a slavé stránky a môžu robiť možno, e, môžu robiť možno opatrenia. Napríklad nejaký starosta chce mm, dať stavať mm, viadukt pre železničnú trasu napríklad. Nemôže to urobiť, lebo um, trasovanie možno by mala, tá trasa by mala ísť e, cez e, oblasť, ktorú, na, ktorá napríklad spadá do pôsobnosti ministerstva ehm, dopravy. Potom je tam potrebné vyjasniť e, vlastnícke vzťahy tak, aby sa mohlo vôbec požiadať o realizáciu a financovanie takéhoto projektu. Toto sa stalo už viackrát. A v tejto súvislosti máme množstvo pozitívnych opatrení, napríklad boli zriadené založené podniky, využívala sa inštitút mikrofinancovania, aby to všetko nebolo organizované len z hora, ale aj práve na komunálnej úrovni. Nuž, aké ďalšie otázky mi boli ešte položené? Reforma štátnej správy a verejnej správy. Nuž, tu potrebujeme politickú spoluprácu a politickú vôľu a toto je otázka, ktorú, ktorá sa odvíja od tej skutočnej politickej vôle. My potrebujeme skutočne taký súdržný súdržný stimul práve v súvislosti s regionalizáciou celej krajiny. Ale to je, moja osobná, to je môj osobný názor a na to chcem ešte raz upozorniť a to počiarknúť. Mm, vlastne komunálne vlády alebo oblastné vlády v Rumunsku nemajú um, e, právn, um, nie sú to právne osoby. Keby e, to mali, keby tam mali nejakého župana, mali by tam nejaké niečo, ale toto musí upraviť e, ministerstvo vnútra. A toto je ešte stále hudba budúcnosti. Uh, Mm, už toto sú otázky, ktoré majú veľa dočinenia s politickou vôľou. Toto musí byť diskutované v rumunskom parlamente a samozrejme sa na to musia uzniesť príslušným spôsobom. Pretože úloha ministerstva tu spočíva len v tom, aby sme sa postarali o to, aby sa Rumunsko vyvíjalo koherentne. To je to, čo my zo strany ministerstva máme zabezpečiť. A e, pokiaľ by som zabudol na nejakú otázku, prosím, pripomente mi. Mm, inak e, vám tu nechám moje podklady e, s tými číslami a všetci ich môžete dostať do rúk. Ďakujeme veľmi pekne, pán minister. Myslím si, že to bola veľmi užitočná výmena názorov pre kolegov. Takisto chceme, aby ste odchádzali s posolstvom, že my dúfame v ďalší pokrok, pokiaľ ide o účelné čerpanie prostriedkov a takisto si myslíme a dúfame, že táto múdra forma absorpcie bude zrýchlená, pretože e, chceme dôkazy e, zo strany Rumunska, že európska regionálna politika je pre Rumunsko dôležitá, že treba dobiehať takým spôsobom, aby sa zlepšila ekonomická sila a konkurencieschopnosť Rumunska. Takže ešte raz ďakujeme a budeme pokračovať v našom stretnutí. Kolegovia, teraz nasleduje hlasovanie. Ak by ste si prosím mohli skontrolovať, či vaše hlasovacie zariadenia fungujú. Môžeme začať hlasovať. registrujem len 35 kartičiek v 36 zariadeniach. Verím, že tu je viac ľudí v sále. Mohli by ste prosím všetci hlasovať tak, aby sme mohli ja, preveriť mašinky? Now I, I, have to use mine. I'm just a kind. Yeah, it's, um, okay. Uh, Budeme mať pomerne zdlhavých 5 uh, hlasovaní. Začneme správou Verheyen, široké pásmo v Európe. A tu kompromis číslo 1, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Pozmeňujúci návrh 6, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Sedmička bola stiahnutá a teraz sa dostávame k kompromisu 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. Pozmeňujúci návrh 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Pozmeňujúci návrh 20. Kto je za? Proti? zamieta sa 21. Tu je hlasovanie po častiach. Prvá časť 21. E, proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 23. Kto je za? Proti. Pri... Zdržal sa niekto. Myslím, že sa prijíma. 23 preveríme. No, to sa mi ani nechce veriť. 23, e, kto je za? Končím hlasovanie. Určite to neodzrkadluje e, v hlasovanie, tak ako ste hlasovali predtým. Príjma sa, ospravedlňujem sa. To bolo také moje vnímanie. Kompromis 4, kto je za? Proti Zdržal sa niekto? Príjima sa 31. Kto je za? 31. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Kompromis 5. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 38. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa 39. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa 40. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa 41 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa kompromis 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 48 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa kompromis 7 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 53 a tu máme hlasovanie po častiach. Prvá časť 53, kto je za, proti,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 proti, zdržal sa niekto, príjma sa 59 za, proti, 59 preveríme. Hlasujme. In, in PPP, PPE we have one person. Máme tu jednu osobu naviac v EPP. Try to withdraw, I don't know how to do it. No. Vyťahnite prosím tú kartičku a inak konč, končím hlasovanie. 30 ku 12. Prijíma sa. Záverečné hlasovanie, kto je za po záverečnom hlasovaní. Pardon, je to elektronické hlasovanie, malo by byť elektronicky. Viete, keď to nemám napísané, neviem. záverečné hlasovanie, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Takže končíme hlasovanie. 38 k 1. Teraz máme ďalej druhé hlasovanie a to je správa Luis Paula Alveša budúcnosť sociálnych služieb všeobecného záujmu. Začneme pozmenujúcim návrhom číslo 1. Za proti, zdržal sa niekto, príjma Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 4 za, proti, a zdržal sa niekto, preveríme štvorku. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 5, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa kompromis 2 za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa pozmeňujúci návrh 9 za? Proti? Zdržal sa niekto? Neviem. Preverím, preveríme e, devinu. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis číslo 3. Pozmeňujúci návrh 10. Kto je za desiatku? Proti? Zdržal sa niekto? Kompromis číslo 3. Za? Proti? Príjma sa. 15. Kto je za? Proti? Jasne prijaté. 16 za, proti. 17 bola e, stiahnutá. Ďalej za, proti, zdrž, e, príjma sa. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. 37 k 4. Gratulujem. A teraz správa. A to je stanovisko k SPP po roku, do roku pardon, 2020. Pozmienujúci návrh 1, kto je za? Snáď len jedna poznámka. Na základe tohoto príkladu hlasujeme tu o množstve pozmeňujúcich návrhov, ktoré vlastne nemajú nič spoločné s regi, len s polnohospodárstvom. A myslím si, že sekretariát a aj kolegovia by mali v budúcnosti by sme mali e, vlastne viac dať bať na to, za čo sme zodpovední a za čo nie. Niekedy mám celkom zlé e, svedomie, keď mám odmietnúť či prijať pozmeňujúce návrhy, vôbec nesom na to povolaná odborná politička. Um, yes, Rozumiem uh, tento komand pani Krell. Chcem vám pripomenúť, že k, tejto, k, te, k tomuto máme aj, dis, má, sme mali aj diskusiu k tomto stanovisku, takže bola tu možnosť e, sa vyjadriť. Váš komentár je však pre budúcnosť veľmi dôležitý. Takže teraz ale prejdeme k hlasovaní a dúfam, že politické skupiny sú pripravené. Kompromis číslo 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Teraz pozmiejúci návrh číslo 10, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 11 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 12 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 13 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 14 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 15 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 17 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 18 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 19, so we go to 19. za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis dvojka za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeniť si návrh 27 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 31 za, proti, zdržal sa niekto. 32 za, proti, zdržal sa niekto. Príjma sa, príjma sa. 33 za, proti, zdržal sa niekto. Príjma sa 34 za, proti, zdržal sa niekto. Príjma sa. 36 za, proti, Zdržal sa niekto. Myslím si, že sa to prijíma, ale preveríme si 36. -ku. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 37 za. 38 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 3 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa 44 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Pán Vlasák má ústny pozmeňujúci návrh 45, 42, 42 bola stiahnutá. Môžem, pani predsedajúca? Spýta, pýta sa pán Vlasák. Ak môžem, e dodať e, na záver pozmeňujúceho návrhu po slove klimatická zmena a inovácie, nové znenie, vrátanie, modernizácie a reštrukturalizácie polnohospodárstva a vzdelávania. Nie Je niekto proti? Takže hlasujeme teraz v pozmenenom znení, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto, príjme sa 46 za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 61 vypadáva, 63 za, 63 za, proti. Preveríme 63. Hlasujeme. Bude to asi veľkou mierou zamietnuté. 62 za, proti, zdržal sa niekto. 64 za, 65. 66, hlasujeme za 66, kto je za. Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Sedemdesiat, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Hlasujeme o 70. Hlasujme. Hlasujeme o 70. Hlasujme 70. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Možno, že som urobila chybu, ale myslela som si, že sme prijali 62, ale potom není potrebné hlasovať o 66 a 67. So we will annul the votes okay. which were not necessary. Myslím, že to nie je potrebné. Teraz 72. 72, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, príjma sa 73 za, 74 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 75 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 76 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa elektronické hlasovanie o návrhu stanoviska ako celku. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Blahoželáme. A teraz hlasovanie správy pána Celera. Kolegovia, návrh je, respektíve prozba, koordinátori, mohli by sme mohli by sme hlasovať unblock o kompromisoch? Všeobecná poznámka, pani predsednička, mám problém s tým, že hlasovacie zoznamy boli už vopred tak eh, že budeme hlasovať unblock, hoci sme e, e, o to neboli požiadaní. A ja som toho názoru, že to je možné len vtedy, keď všetky skupiny vopred súhlasia. Nie je to mož prípustné, že e, nemôžeme takto pracovať bez dohody s frakciami, dať unblock kompromisy pretože toto preverovanie zo strany sekretariátu jednoducho neprebieha. A preto prosím o to, ak nebude dohoda, a očivne tu nie je z našej strany žiadna dohoda, hlasujme v budúcnosti tak, že daný kompromis a dané pozmeňujúce návrhy sú spolu, aby sme mohli podľa rokovacieho poriadku veci preveriť. Keď teda všetci sú toho názoru, že všetky kompromisy sú v poriadku, tak sa to dá urobiť tak, ako to tu je. Už je to druhý krát takto a som toho názoru, že musíte inštruovať sekretariát, aby v budúcnosti to bolo prehľadnejšie. To je taká všeobecná poznámka. My kompromis 4 chceme a kompromis 10 označiť za taký, o ktorom sa bude hlasiť, hlasovať osobitne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 Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 11 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. 12 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. 13 za. Proti. Prijal sa. Pri, 14 e, za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh 12. Pozmeňujúci návrh 12 za. To je proti zdržal sa niekto, príjma sa 15 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 18 za, proti, preveríme si 18. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 20 tu je hlasovanie po častiach. Prvá časť pozmeňujúce návrh e, číslo 20, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 25, kto je za, proti, myslím, že sa zamieta. Nemyslím si, že sme hlasovali o 20. Bohužiaľ nepočujeme tlmočníci, pretože stále počujeme telefón. Hlasovali sme o 25. 25. kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 32. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 35 za proti, zdržal sa niekto, príjma sa 37 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 39 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 36 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 43 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 44 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 53 je stiahnutá. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Spríjma sa. 56 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 58 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 60 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 59 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 63 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, ale pre istotu si to preverme, 63 elektronicky. Končím hlasovanie, zamieta sa. 67. Nech sa páči, páči pán Oho. Použite prosím aj mikrofón, keď hovoríte. Funguje to? 67. Za, proti. Preveríme si 67 elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. 29 proti. 67 je prijatá. 69 za, proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. 68 za, proti. Nevieme, preveríme si 68. Hlasujme. Končím hlasovanie. Teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Veľkou väčšinou príjmame. Gratulujeme. A teraz posledné naše hlasovanie. Dúfam. A to je stanovisko Hibner. Chcete niekto niečo povedať? Nie. Ak nie, tak opätovne vás žiadam, či môžeme hlasovať en alebo chcete hlasovať eh, jeden po druhom. Takže hlasujeme en blok. Pozmite návrhy 1 až 6, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Zdržal sa niekto, prijíma sa. A teraz úvodné ustanovenie alebo pozmeňujúci návrh číslo 7, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Záverečné hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Takže ďakujem vám veľmi pekne za vaše hlasovanie a teraz, e, ak ste pripravení, prechádzame k návrhu správy Oldřicha Vlasáka, Európska mestská agenda a jej budúcnosť v politike súdržnosti. Oldřich, máš slovo. Pani predsedkynie, dámy a páno. Vážená pani predsednička, vážené dámy a páni, dovolte mi prosím, aby som otvoril Informácií o správe, ktorá sa týka budúcej mestskej dimenzie, budúcej koheznej politike. Chcel by som povedať, že nadvezuje to na predchádzajúcu správu o mestskej politike súdržnosti v predchádzajúcom období a v mojej správe by som chcel zdôrazniť určitý aktuálny vývoj, e, ktorý sa medzi tým uskutočnil. Táto správa zavenuje mestám a ich úlohe v politike súdržnosti, ale dovolte mi hneď úvodom zdôrazniť, že to neznamená, že by sme pri rozdeľovaní európskych fondov mali zabúdať na vidiek, a to práve naopak je potrebné, aby sa ruka v ruke e, podporoval synergický rozvoj tak malých miest, ako aj malých vidieckých obcí. Um, tieto tézy som akcentovala aj pri mojich pozmeňacích návrhov eh, pre eh, správe pani eh, Česlava Sekierského o budúcej politike SPP, ktorú sme pred chvíľou prijali. Dovolte mi poďakovať tiež za dobrú spoluprácu pri prezentáciu môjho pracovného materiálu. Ja som sa snažil väčšinu pripomienok zahrnúť do návrhu, vypracovaného návrhu textu. Dovolte mi, aby som vyzdvihol niekoľko bodov tejto správy Musíme si uvedomiť, že mesta predstavujú dôležitú platformu pri plnení stratégie EU 2020 a to aj pre ich nesporný význam pri vývoji európskych regiónov. Preto je dôležité, aby mesta dostala dostali silný mandát pri implementácii cieľov tejto silnej európskej stratégie. Za druhé mi dovolte zdôrazniť, že v celom rade miest Potrebujeme dobudovať e, základnú infraštruktúru. Za vhodné riešenie považujem nielen jednoduchú obnovu, ale aj modernizáciu, technologické investície do infraštruktúry, a to aj prostredníctvom informačných technológií. Toto by nemalo zabezpečiť, že skokový rast by mali zabezpečiť skokový rast a zvýšenie e, kvality života v meste. Takéto investície by sme mali preferovať aj s ohľadom na princíp koncentrácie. Nesmieme zabudnúť na skutočnosť, že pri takomto budovaní sa musíme snažiť zlepšiť aj kvalitu života v mestách a reagovať na také negatívne javy, ako je napríklad e, zvýšená kriminalita a takisto nezamestnanosť. Za tretie mi dovolte poukázať na tému partnerstvo, pretože pojem partnerstvo je veľmi často prázdnym pojemom, preto by som bol rád, keby sme mestám poskytli skutočnú oporu a preto vyzývam komisiu, aby uložila Českým štátom povinnosť formálne zapájať politických predstaviteľov najdôležitejších mestských oblastí a združení orgánov miestnej a regionálnej samozprávy do všetkých fáz rozhodovania týkajúceho sa politiky súdržnosti. Je žiaduce, aby komunálni predstavitelia mali možnosť zúčastňovať sa na vyjednávaniach plánovaných národných zmluv týkajúcich sa strategického rozvoja, pretože práve oni cítia najlepšie dopady a najlepšie dokážu spoznať a popísať problémy, ktoré sa v súčasnej dobe vyskytujú. Po štvrté, to je posledný bod navrhovanej správy, na ktorý by som rád poukázal. Toto predstavuje nástroje finančného inžinierstva. E, téma Jessica, o, tej sme, o tom sme už dosť veľa e, diskutovali, ale v reálnom svete sa toho neudialo veľa. Preto by som chcela vyzvať komisiu, aby vyhodnotila skúsenosti s týmito nástrojmi a upravila pravidla na ich používanie tak, aby boli konkurencie schopná oproti iným nástrojom na finančnom trhu. Uh, Zároveň by som bol rád, aby sme apelovali na členské štáty, aby sa iniciatíva Jessica implementovala na úrovni miest a nie na úrovni regionálnej alebo štátnej, pretože len potom, e, pretože, pretože práve mesta budú vlastniť Jessica e, a systém Jessica a toto bude mať e, závažné dopady. Dovolte mi upozorniť na skutočnosť, že celý rád téma záverov nie je zahrnutý do správy. Napríklad témy miestneho rozvoja, vzdelávanie členov mestského zastupiteľstva a napríklad v súvislosti s efektívnou implementáciou um, finančných prostriedkov z fondov, takisto deklarácia referenčný rámec pre európske udržiteľné mesta, Tež tieto a ďalšie témy by som eh, za, eh, chcel zahrnúť eh, cestou pozmeňacích návrhov, pretože som bol limitovaný dĺžkou správy. Zároveň sa teším tak na spoločnú diskusiu, ako aj na výmenu názorov s tieňovými správodajcami. Takže toľko z mojej strany na úvod. Ďakujem za pozornosť. Er- Ďakujem. Ermicia Macony. Áno, chcete vystúpiť? Ako tieňová spravodajky, ak nie? Ďakujem, pani predsedajúca. Rada by som potvrdila, že prácu, ktorú urobil spravodajca, tak bral do úvahy poznámky a pripomienky, ktoré sme predložili už pred niekoľkými mesiacmi počas stretnutia, ktoré on zorganizoval s tieňovými spravodajcami. Sú tam jasné dôkazy toho, že spravodajca venoval pozornosť e, týmto pripomienkám a sú zachytené vo finálnom dokumente, pokiaľ ide o tento e, rozvoj v členských štátoch e, mesiace. Bral do úvahy aj poznámky teda z týchto mesiacov, ale niečo, čo by som rád zdôraznil a poviem to v pozmenujúcich návrhoch, e, ktoré budem predkladať v týchto dňoch. Vzhľadom na to, čo povedal náš kolega Vlasák, bolo by dobre, keby sa spomenula odvolávka na piatú koheznú správu, kde je špecifická kapitola o mestskom programe alebo mestskej agende, a ktorá zdieľa tú orientáciu, ktorú sa snažíme dosiahnuť v tejto správe. A úplne súhlasím s tým, že ten mestský program by mal byť centrom, jadrom koheznej politiky v tejto oblasti. A musia tam byť aj samozrejme prvky stratégie Európa 2020. Je veľmi dôležité, aby sme smerovali k smerom k inteligentnej, udržateľnej Európe, ktorá bude zahrňať všetkých. Pretože tie základné ciele, na ktoré sa sústreďujeme, e, istým spôsobom vylúčujú ten tretí cieľ. Ja to predložím formou pozmenujúceho návrhu. Súhlasím, že je veľmi dôležité aby tá mestská politika alebo program nedávala na druhé miesto rozvoj tých e, mimomestských vidieckých oblastí. Bolo by veľmi vhodné, keby bola väčšia harmónia medzi bodom 7, lepšie prepojenie medzi bodom 7 a číslom 10. V prvom sa hovorí o prímeských a vidieckých oblastiach a v tom druhom sa hovorí o metodológii integrovaného prístupu a to je niečo, čo by, malo, e, čo by mala sledovať aj politika mestského rozvoja. Spravodajca v tejto správe podporuje nástroj subdelegovania ja by, som, ja by som možno ten prístup spravodajcu trochu e, zmekčila. Je to príliš veľké anticipovanie toho, čo môžeme urobiť. Môže to byť len hypotéza. V každom prípade by sme sa mali snažiť zaviesť subdelegovanie, teda viacej zodpovednosti preniesť na nižšiu úroveň, na miestne orgány a tak ďalej, ale myslím si, že je potrebné alebo bolo by vhodné tú formuláciu trošku uvoľniť, tak ako to spravodajca navrhuje. To sú niektoré úvodné poznámky, v podstate takmer všetko, čo som tu povedala, nie je v rozpore s touto správou a dúfam, že to nájde aj podporu vo finálnom znení a že pán kolega Vlasák sa na to pozrie, keď bude študovať pozmenujúce návrhy. Pani Krell. Áno, myslím si, že existuje ešte celý rátenový nových co Ja tým nie som, ale dovolte mi pár poznámok. Ja považujem za správne a dôležité, aby sme vždy vtedy, keď, keď, keď hovoríme o mestskej politike, aby sme vždy mysleli na zohľadenie vidieckého E, priestoru. Ale keď e, teraz hovoríme ale o mestách, tak e, by sme mali aj hovoriť o mestskej politike. Myslím si, že v tej správe je mnohé, mnoho dobrého, ale práve takéto špecifické problémy týkajúce sa pre všetkým veľkomiest, ja by som to povedala tak, že asi, že tam sú štvrte, ktoré uh, Eh, ani infraštruktúrálne, ani integratívne nie sú mm, pripojené k tomu mestu, že toto sú veľmi eh, špecifické problémy, ktoré menšie mesta nemajú. A vo vidickom priestore také neexistujú vôbec. Toto je osobitná problematika, eh, zrejme veľmi, ktorá spočíva aj v tom, že veľmi bohaté mesta majú veľmi chudobné štvrte a že e, toto musíme takisto zohľadniť e, takisto v e, tých, do tých budúcich európskych miest. A zdá sa mi, že tomuto sme nedostali dostatočne. Nedostatočne sa mi zdá tiež to akcentovanie, že mesta majú osobitnú možnosť pri využívaní stratégie EU 2020, pretože majú obrovský potenciál. Ja chcem len spomenúť, že inteligent inteligentné osobné, stratégie inteligentných osobných um, e, preprav. Napríklad, um, toto treba zohľadniť a samozrejme musí to byť takisto prepojené tak so mestskou výstavbou e, byt štátov. E, takisto e, tu musí byť zohľadený aspekt e, klimatických zmien, pretože to chceme predsa preozdeliť do všetkých regiónov Európskej únie a tento špecifický prístup mi tu jednoducho chýba v tejto správe a ešte teda dosť mi chýba ináč to, čo v tej správe je uvedené, to môžem bez problémov podpísať, to môžem um, takto spolu niesť, ale ešte mi tam veľa chýba. Ďakujem Rika Mane. Ďakujem, pani predsednička. Um, ja by som chcela najskôr poblážať spravodajcovi k tej dobrej práci. Naša politická skupina je s tým veľmi spokojná, ale uh, mm, chceme takisto podporiť uh, myšlienku, ktorá uh, tu predstavuje základ tejto správy um, mestské oblasti. Nuž, my by sme mohli napríklad eh, povedať, že um, že eh, číslo, o, počet obyvateľov by mohlo byť referenčné číslo, číslo, kritérium. My máme skutočne veľmi rozdielne mestské oblasti v Európe a tieto by mali byť všetky spolu zohľadnené práve v rámci tejto mestskej politiky v budúcnosti. Dôležité je, že toto je vlastne téma, ktorá prechádza horizontálne cez všetky programy a v rámci politiky 2 EU 2020. je To bude veľmi dôležitá súčasť celej tejto politiky. Ja si myslím, že je veľmi dôležité a dobré, že v tejto správe e, sa e, zohľadňuje e, práve aj regionálne um, usporiadanie, ale my nemáme vlastne žiadnu červenú čaru, ktorá by nám tie regióny rozdielovala. Oni sa navzájom podporujú, tak ako sa pred chvíľou spomínali, je dôležité, aby sme počiarkli inteligentný rozvoj miest, e, takisto dopravu, e, ktorá je priateľská životnému prostrediu um, a aby e, sme takisto toto využívali aj v nemeckých oblastiach, teda vo vidieckých oblastiach. Čo sa týka EFRE a spolupráce, s ostatnými fondami. Toto je mimoriadne dôležité, tu by sme mali, to by sme mali ešte prehlbiť, pretože tu môžeme z toho mať určité synergie v mestských oblastiach. V každom prípade je to veľmi dobrý dokument a sme s ním veľmi spokojní. Ďakujem. Thank you, Karima Deli. Ďakujem, Karim Adel. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán spravodajca za spoluprácu a len by som pripomenula tie prvky, ktoré sú pre mňa dôležité. Predovšetkým je tu na jedna naliehová otázka, to je otázka klimatických zmien, globálneho oteplovania. Je absolútne potrebné, aby mesta, a vy ste to zaznamenali, že mesta sú e, hybné motory rastu a ja si myslím, že boj o klímu e, sa musí rozvíjať v mestách a treba na to neustále upozorňovať. A keď hovoríte o hybnej sile ekonomického rastu, tak zná, zdá sa, že máme mesta dvoch rýchlostí, jedny, ktoré sú kompetitívne a iné nie. A to je veľmi nebezpečné, pretože to neberie do úvahy tú skutočnosť mestskej reality. Mestská problematika to nie je len hospodárstvo, ale aj sociálne otázky, životné prostredie máme, áno, bohaté európske mestá, ale predovšetkým mestá, kde chudoba a rozdiely sú najväčšie a najšokujúcejšie. E, chudoba e, sa usídluje v mestách e, v rôznych formách, energetická prekernosť, sociálne rozdiely, kríza s bývaním a tak ďalej a tak ďalej. A tiež si myslím, že nestačí len hovoriť udržateľné mesta, nestačí stále opakovať, že potrebujeme byť zelení. Čo to konkrétne znamená? Neexistuje ne, nejaký konkrétny guide, nejaký sprievodca. Neexistuje niečo univerzálne, pretože mestá sú veľmi rozdielne. Ale aké kritéria máme na to, aby sme tie udržiteľné mesta skutočne zrealizovali? A to potrebujeme v tom texte. A potom úloha koheznej politiky áno, sa posilňuje v mestách, ale potrebujeme to v tých štvrtiach, ktoré sú znevýhodnené, pôsobiť na život obyvateľov, aby sa rekonštruovali ich byty, aby sa znižovala, znižovali náklady na energie, mať verejné služby, ktoré budú kvalitné za rozumné ceny a teda tie sociálne a environmentálne výzvy musia byť zachytené aj v tejto správe a práve tie environmentálne výzvy e, ako znečistenie životného prostredia, e, obrovská premávka, to všetko treba riešiť. A kohezná politika nemôže byť definovaná izolovane, ale v súvislosti s ďalšími politikami EÚ či už je to politika dopravy, environmentálna, energetická. Je dôležité, aby sme posilnili všetky tieto synergie medzi rôznymi politikami a lepšie pouvažovať e, o prepojení medzi mestským a vidieckým prostredí. A úloha miest v kohéznej politike musí byť zdôraznená musíme globálne podporovať mestá je to rozhodujúca podmienka pre náš úspech a aj pre viditeľnosť eh, tejto mestskej politiky. Takisto treba posilniť politiku partnerstva, oveľa širšie partnerstva. Nielen na lokálnej úrovni tých, ktorí rozhodujú, ale všetci aktéri občianskej spoločnosti eh, musia byť začlenení. A teda ja napíšem dosť veľa pozmenujúcich návrhov, a mali by sme konkrétne spomínať programy, ktoré boli úspešné, ako napríklad program Urban. Táto správa je síce dobrá, ale musíme byť oveľa ambicioznejší a ja vám, pán Vlasak, určite pomôžem, aby sa nám tento cieľ podaril. Ďakujem, pán Jan Olbricht. Pani predsednička, vážené dámy a páni, dovolte mi, aby som obrátil vašu pozornosť na skutočnosť, že mestská politika predstavuje jednu z politík, ktorá funguje v rámci politík, ktoré sú zamrané teritoriálne. Iné politike sa zoskupujú na e, určitých e, problémoch, ako je doprava napríklad, alebo klimat, E, klíma, klimatické zmeny, ale toto sa týka teritoria. V súvislosti s tým sa e, to dá veľmi dobre naformulovať do správy. Musím povedať, že čo sa týka formálnych politík, my sme hovorili pre všetkým o inej teritoriálnej politike, ako je napríklad politika vidieckých oblastí, e, keď môžeme hovoriť o politike vidieckých oblastí ako o európskej politike, tak mestská politika táto takisto tvorí sú pevnú súčasť európskej politiky a tu by som chcel obrátiť vašu pozornosť na to, že v jednej časti e, Nebudem súhlasiť e, celkom s pánom spravodajcom, hoci teraz spolupracujeme v tej intergrupe e, Urban. Ja som presvedčený o tom, že mestská politika môže byť v kompetencii vlád, ale v, určitým, v určit, tou časťou môže byť samozrejme aj európskou politiky, pretože e, keď je mestská politika určitou súčasťou európskej politiky, tak sa musí o nej rozhodovať takisto na európskej úrovni. Pretože keď, keď by nebola na európskej úrovni, tak by sme to museli, e, by sme museli rozdať e, vládam, tak aby si poradili s regionálnym rozvojom. Myslím si, že sa musíme rozhodnúť, akým spôsobom pomô- chceme pomôcť európskym mestám a musím povedať, že Európska komisia pripravuje teraz uh, dokument na tému um, budúcich um, európskych miest Cities of Tomorrow. Takže chcem takisto obrátiť vašu pozornosť a a zároveň ale teda poďakovať pánovi Vlasakovi za to, že sa pridržal témy. Táto správa nie je o mestách ako takých, ale a čo sa v nich deje, ale je to vlastne um, ten meský rozmer v politike súdržnosti. A toto sa týka miest ako oblasti, kde sa sú, uh, sústredujú ľudia, a uh, takisto sa to týka uh, mestských, mestských vlád, teda mestských um, správ. A myslím si, že výber názvu a pridržianie sa e, toho, tohto aspektu je veľmi dobré, pretože organizačné systémy e, ja považujem tie organizačné systémy, o ktorých sa tu hovorí, e, toto všetko považujem za veľmi dobré mali by sme to podporiť. Ďakujem Peter Ziman ako ďalší. Áno, dovolte mi, aby som najprv, najskôr poďakoval pánovi spravodajcovi za jeho správu. Mal by som pár poznámok. Máte samozrejme právu, že tá iniciatíva mainstreaming pre urban v tej aktuálnej perióde zlepšila disponibilnosť eh, finančných prostriedkov, ale v rámci tohto operačného problém, programe sa e, realizácia toho mainstreamu tak neosvedčila, ako by sme si boli mysleli. My by sme mali skutočne akcentovať pre rok 2014 aj to, že by sme prešli k väčšej povinnosti, k väčšej miere povinnosti. Tak. Zároveň um, takisto hovoríte o tom, že by sa mali, eh, by sa mali eh, volovať do strategických rozhodnutí aj volené orgány. Ja si myslím, že by sme mali ísť ešte o krok ďalej. My by sme ich mali záväzne involovať do zostavovania operačných programov a to oveľa intenzívnejšie, ako to doteraz členské štáty robia. Zároveň by som chcel povedať, že by sme mali členské štáty e, zaviazať, e, aby e, bol rozvoj vedských oblastí strategickou témou, tak pri zostávaní operačných programov, ako aj pri príprave, pri vypracovávaní E, tých rámcových programov na národnej úrovni. Na jednom mieste však e, s vami nemôžem súhlasiť. Ja samozrejme rozumiem, že to je otázka definície mestských oblastí a e, definície mesky ako taký. Ja chápem problémy, ktoré vyplývajú z toho, keď sa snažíte zozbierať štatistické údaje podľa veľkosti a vy na to poukazujete tiež, ale myslím si, že pokiaľ by sme mali mestskú dimenziu v tom rozmeru, rozmere, ako ste to vy zobrazili, a keby sme to chceli napevno zakotviť ako um, subjekt podpory, tak sme e, vládam, e, daňovým poplatníkom a našim voličom zodpovední od, odpoveď na otázku, čo s tým chceme urobiť. My predsa nemôžeme úplne nechať zo zretela to, čo je meské. E, tu, tu myslím si, sme nedostali tej výzve. E, ja si myslím, že by sme mali ešte e, porozmýšľať na touto otázku a toto by sme mohli urobiť v rámci tých združení urbanistiky a tí, ktorí pracujú v tejto oblasti, tak aby sme sa tomu venovali fun- po funkčnej stránke, aby sme sa odosobnili od otázky veľkosti populácie, aby sme prešli k funkcionálnemu rámcu toho, čo rozumieme pod meským a mestskou dimenziou pretože tu budeme mať ešte dostatok priestoru na to, aby sme stanovili konkrétne eh, aj do toho patriace eh, záležitosti, ktoré sú v kompetenciách členských štátov. Joachim Zeller. Joachim Celer, ďakujem pani predsednička. Vážené kolegyne a kolegovia, a keď e, som e, si čítala túto správu, iniciatívnu správu o mestskej agende a budúcnosti politiky súdržnosti, bol som potešený, že téma rozvoja miest a integrovaného rozvoja miest, miest e, sa zase intenzívnejšie diskutovala v parlamente a preto teraz chápem niektorých kolegov, ne, nechápem niektoré kolegyne a kolegov, ktorí sa zase eh, veľmi um, opatrne e, chcú porovnávať e, tú, e, tú tému mestského rozvoja, mes, urbaného rozvoja s témou vidieckých oblastí. Už čo som sa naučil za moj, počas mojej práce v parlamente, tak musím povedať, že vidiek a vidiecké oblasti majú veľmi silnú lobby, čo sa nedá povedať o mestách v rámci kohoznej politiky a v prebiehajúcej podpornej peri perióde máme len 1,6%, pardon, 6,1%, ktoré sú k dispozícii a to sme venovali na, e, na rozvoj miest a viac ako polovicu zase na e, projekty týkajúce sa vidieckého rozvoja. Takže tu máme zase v rámci rozvoja miest aj projekty na e, rozvoj vidieckých oblastí, ktoré sa nám tu schovávajú. Nož, všetky tie ciele, ktoré sú také, v rámci, e, také ambiciozne v rámci stratégie EU 2020, tieto dosiahneme len e, vtedy, pokiaľ to pôjde cez mesta, či je to inovácia a výskum, či je to otázka získavania energie, energetickej e, efektívnosti, až po tie aspekty, ktoré sme, o ktorých sme hovorili, že chceme drasticky znížiť počet žiakov, ktorí predčasne opustia školy. Takže my si musíme stanoviť jednoducho priority aj na rozvoj mestskej politike, pretože inak nedosiahneme tie ciele, ktoré sme si stanovili, to nám je od začiatku jasné. A Takisto by mal nás e, narásť počet e, operačných národných programov a my v Nemecku musíme konštatovať, že napriek tomu, že máme veľmi, veľmi silnú, e, silnú mestskú správu, tak operačné programy, keďže sú na, na úrovni krajinských vlád, mnohé spolkové mesta sa k nim nedostávajú a preto by som chcel pána Olbrichta upozorniť, že musíme v súvislosti s mestami a ich zástupcami byť oveľa silnejší v rámci európskej stratégie a európskej politiky a takto vidím aj to východisko a bázu pre túto správu a takto budem e, aj formulovať moje návrhy. Chcela by som poprosiť posledných rečníkov, aby boli veľmi struční. Pán Lambert a ďalší. Najprv pán Van e, Ďakujem. Ja si myslím, že táto správa je veľmi dobre vyvážená. Kolega Vlasák to robil veľmi dobre. Ale tiež si myslím, že v oblasti koheznej politiky musíme byť oveľa ambicioznejší. A je to zachytené aj v mnohých pozmenujúcich návrhoch a musíme teda niektoré požiadavky začleniť. Mestský rozvoj je veľmi dôležitý pre hospodárstvo, hlavne keď ide o nový rozvoj, o špičkové technológie a tak ďalej a tak ďalej. Ale teda, ja by som si želal, aby bol väčší dôraz v bode 6 na úlohe miest v tomto rozvoji. Niektorí hovoria, že dobre, že to má byť na teritoriálnej úrovni, aby to bolo dobrovoľné, ale dobre, teritoriálny plán to znamená, že tam budú špecifické situácie, ktoré treba brať do úvahy. Mestá sú hybnou silou rozvoja a pri vypracovaní programov jednoducho treba asociovať mesta a tieto veci treba oveľa presnejšie povedať má sa to urobiť v rámci decentralizácie. V niektorých členských štátoch sa to už robí, niektoré e, mesta už sami riadia svoje programy, je to realizovateľné. Môže sa to urobiť v konsenzuálnom kontexte, to vôbec nie je nemožné. A je to tiež zachytené v tom bode 6. A ešte pán Vlasák sa ale málo venuje oneskorovaniu niektorých eh, mestských programov na európskej úrovni, pokiaľ ide o rozvoj niektorých metropol. Máme tam cieľ 3. Hovorí sa o 7% v ciele 3, ale tam by bolo dobre brať do úvahy skúsenosti, spoločné projekty, ktoré sa zrealizovali. Eh, to by to úsilie umiestnilo do kontextu a pokiaľ ide o rozvoj tých miest, aglomerácií, čo to vlastne je mesto? Je to metropola? Alebo je to región? Alebo je to city region? Je to mesto región? Alebo región, ktorý je mestom? Ja si myslím, že by sme potrebovali presnejšiu definíciu, ktorá by lepšie osvetlila aj otázku urbanizácie pretože ak nevieme presne, čo to znamená, ako je to zadefinované, tak potom aj stratíme tú dynamiku. A treba tiež zdôrazniť aj cieľ číslo 3. Ďakujem. Ďakujem. Pani predsedníčka, vážení kolegovia, ja by som rád zdôraznil, že naša diskusia ohľadom budúceho mestského programu a vidieckého programu by sa mala rozvíjať oveľa koherentnejšie. Na rozdiel od toho, čo si myslíme, mesta sú zaintegrované do dimenzie vidieckej politiky, pretože sú to práve tie mestá, ktoré majú pozitívny vplyv na vidiecké okolie a prostredie. Samozrejme, v budúcej koheznej politike potrebujeme finančné prostriedky na mestský rozvoj, predovšetkým na to, aby sme odstránili tie disproporcie, o ktorých dnes hovorila napríklad pani Krelová alebo pán Olbricht. E, tie disproporcie v mestách, vieme, že tam je veľa problémov, problémy s kvalitou života v mestských oblastiach. Bez takýchto projektov a programov členské štáty a mestá sami nemôžu e, sa z tejto situácie dostať a ja by som rád zdôraznil aj obrovský vplyv mestskej politiky na vidiecké oblasti. Čím v lepšej situácii budú naše mesta, tak o to lepšie, lepšia bude situácia na vidieku. A preto by som rád orientoval oveľa viacej programy mestského rozvoja a vidieckého rozvoja na E, služby blízkosti, blízke služby vo vidieckých oblastiach. Je to vlastne vďaka blízkosti toho mesta, že sa tieto služby môžu poskytovať. Je to práve v meste, e, kde sa e, ľudia môžu realizovať alebo tešiť z kultúrnych služieb a je to vlastne vďaka mestu, kde sa môžu regióny rozvíjať, kde môžu rozvíjať svoje vlastné programy infraštruktúry ak tomu tak nebude, tak tieto dve politiky, ktoré sú tak divergujúce v súčasnosti, tak nezlepšia našu kvalitu života tak, ako to chceme, tak v meste, ako aj na vidieku. Ďakujeme na minútu Maslava Oldřich teraz ešte. Dámy a páni, ďakujem vám za veľmi konštruktívnu diskusiu. Chcel by som len povedať, že v správe nie sú zachytené všetky body e, z toho dôvodu, že som mal obmedzený priestor. Pani Mazony sa pýtala na piatú správu o súdržnosti. Samozrejme, že v tej správe to existuje. Tie odkazy, ktoré sa tu objavili, je ich viac. V tej preambuli niektoré budú ešte aj doplnené. To isté sa týka aj e, o, o, odkazujú na urban a best practices, ako chcela ďalšia kolegyňa. Tieto odkazy tu sú. Možno je chybou, že sme takto obmedzovaní, že túto správu nemáte v tom plnom kontexte, tak ako o, nej uvažujem a že bude doplňovaná v priebehu jednání formou doplňujúcich návrhov. To je skôr pripomienka pre budúce pre, pre jednávanie pretože všetko sa podchytiť naozaj nedá. E, na záver snáď ešte, a to si povedzme, či máme rovnaké vnímanie. Táto správa sa naozaj týka miest, miest mestskej problematiky. My tu nemôžeme e, hovoriť o spro- v súvislosti s problematikou vidiekom. Do budúcnosti by sme mali spracovať správu vo vzťahu k vidieku, k obciam, potom k mestám. Toto všetko tu nemôžeme spojovať do jednej správy, takže odkazy tu budú. Domnievam sa, že budúcnosť je spojená s integrálnym prístupom a vidiek, ako tu pán kolega e, podotkol, je závislý na tých mestách. Na druhej strane mesta sú závislé e, od vidieku. To sa týka dopravy, energii, služieb a všetkých týchto oblastí. Čiže možno sa nechajme prekvapiť výslednou správou. Tieto oblasti tam budú podľa mňa podchytené. Je to dané už tým, že o tejto oblasti diskutujeme už nesmierne dlho a všetci sme veľmi dobre o týchto veciach informovaní. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Musím sa ospravedlniť. Nevidela som vás. Myslela som si, že namiesto tieňového spravodajcu chcela hovoriť Konstance. Vy ste chceli hovoriť, nech sa páči. Nech sa páči. Ja sa ospravedlňujem e, za toto nepochopenie, veľmi oceňujem správu a ja si myslím, že tie pripomienky, ktoré tu padli, boli správne. A ja predložím niektoré pozmenujúce navry, ale rád by som zdôraznil, že je e, potrebné sa sústrediť na štyri otázky, predovšetkým v tejto diskusii, ktorá sa otvorila o definícii meskej oblasti. Ja si myslím, že by sme na to nemali zabudnúť. Ja len budem konštatovať, že je ťažké pre mnohé mestá, aké problémy, akými problémami prechádzajú. Mali by sme všeobecne mať nejakú všeobecnú líniu. Po druhé, väčšie zapojenie mestských úradov. To by som zdôraznil. Mestskú politiku nemôžeme si predstavovať ako niečo, čo musí preberať návrhy a iniciatívy z hora. Musíme nájsť spôsob, ako viacej a priamejšie zapojiť tých samotných protagonistov tej konkrétnej mestskej politiky v území. A ešte posledné dve otázky, ktoré sú podľa mňa kľúčové pre túto správu. Teda um, sociálna úloha miest aj vďaka tej poslednej krízy za posledné 2-3 roky, tak vieme, že sa rozdiely ešte prehlbili a tiež chudoba v mestách neustále narastá práve kvôli tejto hospodárskej krízy a my sa musíme zamerať v tejto správe na otázku narastajúcej chudoby v mestách a musíme identifikovať také politiky, ktoré prostredníctvom mestskej politiky umožnia lepšie integrovať a začleniť aj tých najviac znevýhodnených v mestách. A ešte záverom téma udržateľnosti. To je zásadná téma pre stratégiu 2020. Pokiaľ ide o vzťah meskej a vidieckej politiky, tak ja by som povedal, že je potrebné, aby mestá vo svojej expanzii zaberali čo najmenej poľnohospodárskej pôdy, teda skôr by sme mali robiť politiku regenerácie miest než expanzie. Takže by sme mali používať e, trvalé udržateľné zdroje energií a tak ďalej a tak ďalej. Áno, termín na pozmeňujúce návrhy, hovorí pani predsednička, je... Je to 15. apríl poludne a teraz sa dostávame k dvom správam Eli Orova. Vám chcem dať teda slovo e, s doplnkom, že nemáme toľko času, koľko by sme si asi želali. Opätovne musíme byť veľmi struční. Nech sa páči. Nech sa páči, máte slovo. Oui, merci, Ďakujem, pani predsednička. 14. decembra tlmočníci nepočujú, lebo je tam väzba mobilného telefónu. Bola informácia od komisárov o režime námornej dane v prípade francúzskych zámorských oblastí Guadeloupe, Martinique a La Réunion prijatie tejto novej správy v komisii prišla po prezentácii francúzska predbežnej správy o aplikácii námornej dane v bilancii. Návrh komisie e, s rozhodnutím rady, o ktorom dnes diskutujeme, že pre určité produkty z Guajany Eh, sa nich eh, týka rozdiel v zdanení a to na základe eh, francúzskych orgánov, tak ako to stanovili. Ide o článok zmluvy 349 o fungovaní EÚ, ktorý umožňuje Rade na základe návrhu komisie a po konzultácii s parlamentom prijať špecifické opatrenia pre najvzdialenejšie oblasti vzhľadom na súčasnú hospodárskú a sociálnu situáciu a špecifickú situáciu týchto oblastí. Je to stará daň historicky, ktorá vznikla v 1670 ale e, teraz podľa novej e, legislatívy sú to regionálne rady, ktoré rozhodujú o tejto námornej dani a e, zákon 92 v aplikácii e, rozhodnutia rady rozšíril zdanenie na lokálnu produkciu, aby táto daň fungovala aj v zmysle princípu nediskriminácie na základe jednotného aktu. Tento zákon z 92. zadefinoval špecifika Mm, daňového systému na 10 rokov, potom v 1. júla 2004 bolo predložené na nové obdobie 10 rokov a tu regióny majú možnosť oslobodiť od tejto dane určité výrobky e, z tejto oblasti. Námorná daň je len spôsob DPH v príjmoch e, regiónov. Francúzsky štát aplikuje zníženú DPH v zámorí a regióny doplňajú túto zníženú DPH tou námornou daňou vo svojich príjmoch a predstavuje to 36 až 48 rozpočtu komún a miestnych samozpráv zámorí je potrebné, aby, túto, aby táto daň fungovala aj ďalej. Táto námorná daň zabezpečuje financovanie miestnych samospráv v zámori a umožňuje týmto samosprávam, aby e, oni sami realizovali mnohé investície pre rozvoj. Keďže regióny môžu voľne aplikovať oslobodenie od dane e, niektoré výrobky, tak takýmto spôsobom môžu uchovať svoju lokálnu ekonomiku. Táto veľmi stará daň je životnou otázkou pre stabilitu hospodárstva e, zámorských oblastí Francúzska, ale aj pre uchovanie pracovných miest v regiónoch, kde niekedy nezamestnanosť dosahuje až 30 Z tohto dôvodu chceme zvýšiť povedomie kolegov a upozorniť na to, že je potrebné bude od roku 2013 nájsť spôsob, ako toto opatrenie premeniť na trvalé, pretože za tých 10 rokov, 10 rokov ktorý, za ktoré sa aplikoval tento systém, tak aby e, sociálni a hlavne ekonomickí aktéry z týchto regiónov sa nedostali do neistej situácie. A keby táto daň bola zrušená, znamenalo by to pre nich ekonomický aj sociálny debakel. To je to, čo som chcel povedať k tejto otázke. Ďakujem a dám slovo pánovi Morisovi Ponga. Ďakujem pánovi spravodajcovi E, za jeho prácu k námornej dani. Ide o technickú revíziu dodatku e, zmluvy rady. Táto revízia umožňuje oblastiam dom a tom, aby aplikovali e, rozdielnú daň pre lokálne a francúzske produkty. Ide o to, aby vlastne sa zlepšila konkurencieschopnosť týchto regiónov tento návrh umožňuje, aby sa lepšie brali do úvahy potreby týchto oblastí, pretože sú to skutočné európske oblasti na to, aby mohli čeliť e, svojej špecifickej situácii, môžu sa prijať špecifické opatrenia na základe článku 349 zmluvy o fungovaní EÚ. Toto rozhodnutie o námornej dani sa týka špecifického režimu, ktorý sa aplikuje pre najvzdialenejšie oblasti a podporuje rozvoj týchto oblastí. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Patrice Na úvod by som poďakoval kolegom a spravodajcovi, že urobil taký historický exkurs do námornej dane a myslím, že je dôležité sa k tomu vrátiť, pretože pán Oro jasne ukázal, že súčasný režim platí až do roku 2014, ak sa nemýlim, a dovtedy by sme mali o tom diskutovať. E, režim tejto dane je životne dôležitý pre konkurencieschopnosť niektorých miestných výrobkov. E, vychádza z toho článku 349 zmluvy, ale je tiež dôležitý pre financie regionálnych e, vedúcich a politikov, ktorí používajú príjmy potom na sociálne služby a tie navrhované zmeny sa veľmi dlho diskutovali e, v, medzi regiónmi, Francúzskom a Európskou komisiou a vstup do platnosti by sa nemal oneskorovať. To je dôvod, prečo v mene mojej politickej skupiny nepredložím e, pozmeňujúce návrhy k návrhu nášho uznesenia. Ďakujem za pozornosť Ramona... Ďakujem, Ramona Manesku. To ne, neviem, či Katrin Gress by chcela prehovoriť, niekto snáď iný by chcel prehovoriť k tejto otázke. Ak nie, môžeme uzavrieť diskusiu. A chcela by som vás informovať, že lehota k pozmeňujúcim návrhom, môj návrh je 20. apríl 12. hodina. Ak by ste mohli si zapísať 20. apríl. A teraz sa môžeme presunúť k ďalšej správe pána e, Oro a to sú osobitné opatrenia v oblasti polnospodárstva v prospech najzdelenejších regiónov únie. Elioro, máte slovo. Španielske, francúzske a portugalské oblasti, ktoré sú v Atlantiku a v Indickom oceáne, je to, čo dnes voláme najvzdialenejšie oblasti EÚ. Je ich sedem 30 rokov bolo potrebných, aby sme zadefinovali právny špecifický rámec, ktorý umožní lepšiu integráciu týchto oblastí do EÚ. Tento rámec sa konsolidoval Amsterdamskou zmluvou článkom 282b a Lisabonská zmluva potvrdila článkom 349, že tieto oblasti sa charakterizujú tým, že sú veľmi vzdialené od trhu spoločenstva a teda, že musia čeliť rôznym problémom a teda nachádzajú sa vo veľmi špecifickej situácii v rámci EÚ a to odôvodňuje aplikáciu adaptovaných opatrení 89. roku boli prijaté prvé špecifické opatrenia pre tieto oblasti, a to programom POSEJ, je to operatívny špecifický program pre najvzdialenejšie oblasti a tiež program pre ostrovné oblasti v plnohospodárskej oblasti. A tak článok 349 doplnený článkami 42a a 43 prvý odsek a 43 druhý odsek musia naďalej ostať právnym základom nariadenia POSEJ číslo 349 potvrdzuje aj pre výbor DV regi špecifickú úlohu v analýze všetkých textov alebo nariadení, ktoré sa týkajú tejto problematiky. Prečo teda treba špecificky podporiť e, tieto oblasti a poľnohospodárstvo v nich? Pretože poľnohospodárstvo je v týchto oblastiach strategickým sektorom z dvoch dôvodov. Jednak je to vektorom zamestnanosti a ekonomického rozvoja, ktorý je najdôležitejší pre tieto oblasti a tiež poľnohospodárstvo a jeho diverzifikácia súvisia e, s potravinovou bezpečnosťou, ktorá je veľmi dôležitá pre tieto regióny, pretože sú veľmi vzdialené alebo sú ostrovné a teda izolované od európskeho kontinentu. Aké sú ciele? Ide predovšetkým o navýšenie o uspokojenia v potravinovej bezpečnosti. To je centrálna os pre tieto oblasti. A tiež pre rozvojové stratégie je jasné, že tento cieľ e, samostat, samostat, sebestačnosti v oblasti potravín je dôležitý hlavne keď hovoríme o tom, o, akú, o aký druh rozvoja poľnohospodárstva ide, chceme podporovať endogénne produkty. Aby sme odpovedali na túto výzvu, nejde o to, aby sme nahrádzali tradičné produkty, ako je banán, rum a cukor, ale treba dosiahnuť diverzifikáciu a táto diverzifikácia funguje len vtedy, keď sa podporujú aj tie tradičné e, kultúry a pestovanie tradičných plodín. Takýmto spôsobom sa uchová konkurencieschopnosť týchto oblastí na európskom trhu v porovnaní s ich konkurentami z Latinskej Ameriky. Tiež by som rád zdôraznil, že zisk, ktorý pochádza z týchto výrobkov z tradičnej produkcie, sa musí spravodlivo rozdeliť medzi farmárov, spracovateľov a distribútorov, aby každý z nich mohol dôstojne žiť zo svojej práce. Od 89. roku, odkedy existuje program POSEJ, aká je dnešná bilancia? Tá je pozitíva, pozitívna. Svedkom toho je správa Dvoru auditorov a tiež správa objednaná Európskou komisiou z roku 2010 je teda vhodné uchovať e, tento nástroj rovnako ako flexibilitu riadenia. Je tiež dôležité pre mňa ako spravodajcu, aby som zdôraznil, že Európska komisia musí urobiť dopadové štúdie za každým, keď sú podpísané medzinárodné obchodné dohody a keď tie tradičné kultúry alebo výroba, e, ktorá je v týchto oblastiach, by mohli byť ohrozené. Ciele programu POSEJ sa musia lepšie zadefinovať a musia odpovedať na výzvy týchto oblastí a preto som zadefinoval špecifický cieľ rozvoj endogénneho poľnohospodárstva a zníženie dovozu. Ide tiež o to, aby sme rozlíšili, aké úsilie sa venovalo napríklad banánovému priemyslu alebo e, priemyslu na spracovanie cukrovej trstiny. A chceme, aby sme začlenili tieto nové prístupy do nástroja POSEJ. Rovnako sú tu nástroje vedeckého vývoja, aby sme prispeli k rozvoju udržateľného poľnohospodárstva a tieto musia znamenať nové smerovanie nástroja POSEJ a tento program POSEJ by mal byť koherentnejší vo svojich cieľoch s posledným oznámením Európskej komisie pre ciele pre najvzdialenejšie oblasti a aby sme boli transparentní, myslím, že je potrebné, aby predsedovia miestnych samozpráv v týchto najvzdialenejších oblastiach a kompetentní pre poľnohospodárstvo, aby boli čo najlepšie informovaní o nástroji POSEJ, pretože tá lokálna úroveň je potrebná pre realizáciu nástroja POSEJ musia byť teda veľmi dobre informovaní jednak od členských štátov aj od Európskej komisie o rozhodnutiach, ktoré sa príjmajú na dvoch úrovniach v prípade POSEJ. Program POSEJ by sa mal pravidelne vyhodnocovať v súvislosti so zadefinovanými cieľmi, aby sa dosiahla jeho skutočná aplikácia. Dostal som mnoho návrhov, pozmeňujúcich návrhov. Som ochotný o nich e, kolegiálne prediskutovať. Ešte nič nie je jasne zadefinované a ich návrhy sú samozrejme vítané aby sa nám spolu podarilo dosiahnuť čo najlepší text pre nástroj POSEJ. Teraz začneme tieňovými spravodajcami, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade by som chcel našemu spravodajcovi poblahoželať nielen k odvedenej práci, ale predovšetkým aj za jeho angažovanosť pri spracovaní materiálu, ktorý nám dnes predložil. Vo všeobecnosti súhlasím s jeho materiálom a mnohé, čo nám práve povedal, môžem podporiť. Nechcem sa opakovať, snáď len jedna, jednu takú premisu. Pred rokom práve v tomto výbore sme mali možnosť hovoriť o pozmeňujúcom návrhu k tomuto programu. Išlo o technické problémy, ktoré by sa riešili takým, tak povediať, chirurgickým zákrokom. Vtedy sme veľkou, veľkou väčšinou prijali stanovisko, ktoré komisia následne zamietla. Bolo nám povedané, že sa vzťahujeme na banány na Kanárskych e, ostrovoch, na e, víno na Madejre, všetko to, čo sme my mali vniesť do toho, sa malo vrátiť k všeobecnému prepracovaniu nariadenia. A teraz sa zdá, že nastal moment, aby sme kvázi teraz všetko hĺbkovo prepracovali. Komisia a tie vtedajšie body ne, E, označila za problematické. Je teraz správny e, okamžik znova sa ujať týchto bodov? Už od 90. rokov existuje osobitná záťaž týchto e, vzdialených oblastí. Sú to oblasti s veľmi malým, takmer bezvýznamným trhom. Nemali by sme tu strieľať, tak povediať, s kanónmi e, vrabcov. Zdá sa, že komisia teraz e, toto e, obracia na, a, a, a naopak. Takže zdá sa, že majú strach, že mali, malé trhy snať e, s jedným percentom e, obyvateľstva celej našej, celého našeho spoločenstva spochybnia alebo prevrátia na hlavu vnútorný trh so pár výnimkami pre tieto oblasti. E, v vzdialených oblastiach má všetko byť spochybnené. Sú tu naozaj aspekty, ktoré takto nemôžem tak chápať, ale v, v, v zásade je to asi môj problém a budem sa snažiť tomu pomôcť. Nedokážem si predstaviť, ako môže komisia naďalej trvať na tom, že produkty, ktoré sa ďalej spracovávajú a suroviny, ktoré sa, sa e, subvencujú, podporujú, môžu byť e, e ex, e, exportované len do EÚ a do iných. Komisia hovorí, že nemôžeme toto prekročiť, pretože sa tu nemôže uskutočniť presun obchodu. Ako tomu máme rozumieť? Znamená to, že tieto oblasti v okrajových oblastiach ohrozujú vnútorný trh? To sa mi nezdá vieryhodné. Už... No Alebo myslím potom nesprávne. Ako to teda vyzerá s týmito oblastiami v okrajových oblastiach a tamejšími podnikmi? Nesmú sa snať ďalej rozvíjať? Nemôžu budovať svoj obchod? nemôžu e, diverzifikovať svoj vývoz len preto, že sa tu e, používajú historické porovnávacie údaje. Myslím si, že by toto bol nesprávny okamžik e, prepracovávať to pri Lisabonskej zmluve. Myslím si, že... Myslím si, že by sme minimálne tie e, e, zábrany pre vývoj, pre suroviny a základné e, suroviny, by sme ich mali flexibilizovať. Takže komisia... Za posledné tri roky by sme mali zblížiť údaje v porovnaní s hodnotami rokov 90, 91, 92. Ďalšie body by som chcel ešte prebrať so správodajcom my všetci, ako aj ostatní poslanci z týchto oblastí, zastávame názor, že my ako osobitné oblasti musíme konať zomknuto. Nie len v tejto otázke, ale v iných oblastiach treba takto konať. Ďakujem. Thank you, uh, Ďakujeme, Patrice Tiolio. Mes Vážení kolegovia, dovolte mi, aby som pogratuloval kolegovi Orovi za jeho vynikajúcu správu. A veľmi účinne vyriešil niekoľko ťažkostí z nášho programu a to by malo byť zachytené vo všetkých hodnotiacich správach. V mene socialistov ho podporujem aj tento návrh, aby sa lepšie konzultovali miestne samozpravy pri riadení programov, aby sa lepšie dosiahla realizácia ženevskej dohody, tak ako to schválil parlament. A tiež podporiť diverzifikáciu plnohospodárstva, ale rád by som sa vrátil k viacerým otázkam, o ktorých sme diskutovali už v minulosti. Rád by som rozšíril ustanovenie pre Madeiru a Reunion, pokiaľ ide o mlieko aj na ďalšie vzdialené oblasti. Súčasné nariadenie neumožňuje také, takúto realizáciu, ale bolo by želateľné, aby sme začali s delegovaným aktom, aby komisia mohla tento návrh schváliť, ak sa to overí, že je to potrebné. Mali by sme mať flexibilnejšiu organizáciu v ustanovení pri rovnakom e, exporte niektorých výrobkov, tak ako to hovorí text. Jedným z hlavných problémov pri používaní týchto fondov je otázka predbežného financovania. To by sa mohlo vyriešiť na národnej úrovni, ale možno by bolo vhodné na európskej úrovni uvažovať o dohode, ktorá by umožnila predbežné financovanie v bankovom systéme. Tento text by sa do parlamentu do troch rokov mal vrátiť, aby sme mohli eventuálne zaviesť zmeny týkajúce sa nových výrobných sektorov a problematík s tým súvisiacich. Merci beaucoup, Rika Manner. Ďakujem, Rika Maner. Ďakujem, pán pred, pani predsednička. Dovolte mi najskôr, aby som poďakoval, sprav, poďakovala spravodajcovi za túto vynikajúcu správu. Sú tam veľmi pozitívne aspekty, ktoré naša politická skupina podporuje, ale z mojej strany by som predložila niekoľko problémov, ktoré nemôžeme podporiť. Podľa nášho názoru východiskom by malo byť to, čo povedal povedala kolegyňa Krelová pri hlasovaní, musíme sa sústrediť na naše kompetencie. To znamená, nemôžeme naše kompetencie prekročiť a je tu niekoľko prvkov, ktoré idú ďalej, než sú naše kompetencie. Konkrétny príklad, pozmeňujúci návrh číslo 5, tam sa hovorí o mm, dohode o banánoch v našom stanovisku a to skutočne nespadá do našej kompetencie výboru regí. A pokiaľ ide o aplikáciu, o tom sa už veľmi dlho hovorilo a tiež to nie je v našich kompetenciách, takže nejde o to, aby sme naďalej diskutovali o niečom, čo sa už prediskutovávalo dlhé roky. Pokiaľ ide o rozpočet a jeho navýšenie, a výnimky pre zámorské oblasti. To je dobrý návrh, pretože Majo sa tiež pridalo k RUP najvzdialenejším oblastiam a zámorským oblastiam, ale samozrejme každý členský štát má svoj rozpočet pre jednotlivé regióny a v tomto zmysle, ak Francúzsko navýši rozpočet, tak by bolo potrebné znížiť práve E, riadok v platbách pre plnospodárstvo, ale to je otázka, ktorá spadá do kompetencie výboru AGRI. A my do toho tiež nemôžeme zasahovať, lebo to nie je naša kompetencia, ale okrem týchto bodov je to podľa mňa veľmi dôležitý a dobrý dokument. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolegovia a predrečníci, ktorí vystúpili, už veľmi dobre vysvetlili, aké sú špecifiká e, programu pre najvzdialenejšie oblasti. Keby sme hovorili o regiónoch, ktoré sú v centre Európy, tak by sme tu ani neboli a nediskutovali by sme, pretože väčšina týchto regiónov, ich e, výrobné kapacity im umožňujú, pretože umožňujú byť konkurencieschopné, ale tieto regióny sú to regióny, ktoré sú v Atlantiku alebo pri iných kontinentoch a preto majú špecifické vlastnosti, okolnosti e, vzhľadom na ich vzdialenosť od centra a tieto špecifiká možno prekonať len vzhľadom, vzhľadom na rôzne programy a to robí napríklad program POSEJ v oblasti poľnohospodárstva. Je to rozhodujúce, pretože v EÚ je princíp rovnosti príležitosti a tento treba tu aplikovať. Občania týchto oblastí majú, majú rovnaké postavenie a tiež majú mať možnosť aktívne sa zúčastňovať nášho vnútorného trhu a ja preto súhlasím s predrečníkmi, keď konštatujeme, že nechápem, ako je to možné, že dovoz do týchto oblastí v prípade určitých komodít sú, ako by som to nazval, e, tak boli podporované, aby e, sa vyriešili problémy s vysokými výrobnými nákladmi. A nechápem, keď niektoré regióny nemôžu spracovávať a predávať svoje výrobky v rozsiahlom trhu, pretože sú obmedzené geografickými okolnostiami Takže potrebujeme, aby tieto regióny sa lepšie integrovali do vnútorného trhu a o to sa snažíme týmto nástrojom. Pán komisár Barnier podporuje v súčasnosti štúdiu, ktorá by mala umožniť začlenenie takýchto oblastí. Ďalší dôležitý aspekt, ktorý sa tu už spomenul, je to potreba týchto programov, aby boli flexibilné, aby sa adaptovali konkrétnym potrebám a mali by sa meniť rok po roku a nechápeme, že e, nie je rovnaký prístup e, aj v prípade podpisu nejakej medzinárodnej obchodnej zmluvy, ako je možné, že sa nerobia dopadové štúdie podpisu takejto dohody na tieto regióny. Mali by sme pravdepodobne mať taký mechanizmus hodnotenia, pretože to prináša obrovské zmeny, aj e, SPP sa mení, menia sa kvóty a tak ďalej. Takže by sme mali urobiť takú dopadovú štúdiu pre tieto regióny. Treba tieto programy adaptovať. Mali by sme zlepšiť povedomie nielen z hľadiska vnútorného, ale aj externého. Takže to je všetko, čo som chcel povedať. Ale ja verím, že je určite aj veľa ďalších eh, príspevkov k tomuto programu. Merci, euh, Ďakujem, pani Gres, a ja by som poďakovala pánovi Orovi za jeho správu je skutočne vyčerpávajúca a sú tam aj novátorské body a prístupy v oblasti poľnohospodárstva v zámorí. Ale predovšetky by som rada zdôraznila niekoľko pozitívnych bodov, ktoré sú veľmi dôležité podľa mňa, napríklad otázka potravinovej bezpečnosti a teda sebestačnosti, ktorá musí byť väčšia, aby sme dosiahli e, cieľ zníženia dovozu Druhá dôležitá vec je to obrana tradičných e, sektorov, hoci naša fínska kolegyňa nechce počuť hovoriť o banánoch, ale my sme sa minulý týždeň stretli s malými farmármi, e, teda producentmi rumu, ktorí poukazujú na problémy, na to, aká je veľká konkurencia Latinskej Ameriky, Guatemaly a Peru a na druhej strane špecifická nekalá konkurencia USA, ktorí tiež e, exportujú rum, ktorý je vyrábaný v Portoriku. Takže na tieto témy treba skutočne prihliadať a tiež tie novátorské myšlienky, to, že by e, miestni volení predstavitelia boli dobre informovaní o poseji, ale ak dovolíte, rada by som dodala dva prvky ja viem, že nie je to ľahké. Ten prvý napríklad. Ťažko môžeme hovoriť o plnohospodárstve v týchto oblastiach bez toho, že by sme hovorili o klimatických zmenách a o obmedzení emisí CO2. Nejakým spôsobom by sme sa mali snažiť tento bod zachytiť. A tiež by som predložila pozmenujúci návrh na posilnenie konceptu kvality produktov z týchto oblastí. To boli moje poznámky, ale v každom prípade veľmi pekne ďakujem pánovi Orovi za jeho prácu. Ďakujem, neviem, či pán, vy, vy pán Oro, chcete ešte reagovať. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom za ich vystúpenia a samozrejme tie nám umožňa text rozšíriť. Ja úplne zdieľam stanoviska kolegu Tešera a ďalších, pokiaľ ide o opätovný export výrobkov, problém s mliekom. To sa môže rozšíriť aj na ďalšie oblasti zámoria. To je možné. Tiež ďakujem kolegyni Kres za jej príspevok. Áno, problém kvality výrobkov je dôležitý a tiež uhlíkovej bilancie. Na to treba myslieť. Pokiaľ ide o kompetencie nášho výboru, ako naznačil ďalší kolega, musíme pochopiť podstatu článku 349 zmluvy o e, Lisabonskej zmluvy. Tento článok dáva špecifickú úlohu nášmu parlamentnému výboru pre regionálny rozvoj skutočne rozhodujúcu úlohu v niekoľkých oblastiach. Ako náhle je tento problém zakotvený v článku 349, či už ide o poľnohospodárske problémy, obchodné alebo iné, tento článok 349, keď ho spomenieme, dáva kompetencie nášmu výboru, takže sa neobávajme, že by sme prekračovali naše kompetencie, keď sa venujeme celému tomuto problému. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem všetkým kolegom za vystúpenia a príspevky a som samozrejme ochotný prediskutovať všetky pozmenujúce návrhy, ktoré by chceli predložiť, aby sa nám podarilo dosiahnuť finálny text. Uh... Ďakujeme pekne. Lehota pre podávanie pozmenujúcich návrhov je 15. apríl o 12. na poludnie. Takisto by som využila túto možnosť, aby som kolegov z Fran- Francúzska, Portugalska a Španielska poprosila, keďže res, res, eh, reprezentujú, zastupujú krajiny, ktoré majú tieto najvzdelenejšie oblasti, aby sme mali také malé vypočutie niekedy pred letom, pretože e, tento výbor, väčšina členov výboru, nemala možnosť pochopiť, akú zodpovednosť máme v najvzdelenejších oblastiach. No, niektorí z vás asi vedia, že práve e, predseda E, generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku komisie, predseda osobitnej skupine v tejto veci. Treba mysleť na budúcnosť, lepšie pochopiť, aké sú tu výzvy. Takže medzi koordinátormi a kolegami ja sama budeme sa snažiť nájsť e, také riešenie, aby sme mali pocit, že vieme, aké a kedy robíme rozhodnutia. Toľko e, k tejto veci Posledných 10 minút by som využila na zasadnutie koordinátorov. Naše e, bežné zasadnutie týmto končím. Mohli by prosím zostať koordinátori a mohli by ste ostatní kolegovia odísť čo najrýchlejšie, aby sme mohli mať zasadnutie. Čo urobíme s tlmočníkmi, pýta sa pani predsedajúca.